Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I have to send apologies for... Dobrý deň, dámy a páni. Musím sa ospravedlniť. Ja teda želám všetkým dobrý deň. Musím ospravedlniť pána Broka a podpredsedov, ktorí dnes nemohli prísť. Ja budem predsedať dnešnému zasadnutiu. Budete sa musieť vyrovnať so mnou s Charlesom Tenokom. Prejdeme návrhom programu. Poprvé prijatie programu. Má niekto nejaké pripomienky k tomu? členov nášho výboru, myslím schválenie zápisnice za 8. septembra, 6. oktobra a 10. a 11. oktobra. Sú všetky schválené, nevidím žiadne pripomienky. Dobre, a teraz môžeme prejsť hlavnému bodu dnešného popoludnia a to je vypočutie o zahraničnej politike EÚ v regióne Sahel. Som vám rád, že môžem vás všetkých privítať na dnešnom vypočutí tejto otázke. aktuálnej eh, uskutoční sa to v spolupráci s Výborom pre rozvoj Európskeho parlamentu. Budeme hovoriť o tom, čo Európska únia mala robiť na to, aby dokázala zareagovať na mnohé výzvy v tomto krehkom regióne, ktoré majú závažný dopad tiež na európsku bezpečnosť. Ja len pre tých z vás, ktorí nevedia, tak ja som bol posledným spravodajcom Európskeho parlamentu z tohto výboru na túto tému v oktobri roku 2013 a veľmi ma zaujíma, čo sa odvtedy zmenilo. Nestabilita, nízka bezpečnosť, chudoba a potravinová kríza spôsobili, že krajiny regiónu Sahel sú veľkou obal pre Európsku úniu. Slabé štátne štruktúry sú živnou pôdou pre ozbrojené skupiny, teroristické skupiny, šírenie zbraní, obchodovanie s drogami a pašovanie ľudí koridorom z západnej do východnej Afriky. Kolab štátu v Mali v roku 2012, takmer kolab štátu v 2012, ukázal naliehlavosť krokov na zlepšenie situácie. Eh, útok, teroristické útoky mali, ukazujú eh, neustálu eh, krehkosť situácie a samozrejme Líbia, Líbia a ISIS sú stále veľkou obavou. Vidíme situáciu v Mosulu a Rake a dúfam, že v Iraku a Sýrii Eh, ISIS, eh, ISIS teraz čeli poražke. Znepokojuje ma, čo to bude znamenať eh, pre nábor a migráciu členov ISISu, kde budú pokračovať so svojimi teroristickými aktivitami. Európska únia definuje aktivity v sáhalskom regióne v roku, vo svojej strategii z roku 2009 sa hovorí o potrebe komplexného riešenia stratégie sa rozšírila na 5 kraj Mauretániu, Mali, Inža, Burkinu Faso a zintenzívni spoluprácu eh, s krajinami G5 Sahel ako regionálnou organizáciou diskutovania o európskych politikách. Dnes prišiel medzi nás eh, Angelo Sada, osobitný zástupca eh, Sahelu pre Euró- Európskej únie pre krajiny Sahelu pán Paul Meli z Chatham House Afrika program z Londýna, ktorý sa veľmi dobre vyzná v regióne aj politickej situácii, ktorá vplyvňuje stabilitu. No a nás samozrejme zaujíma aj zaujímajú názory kolegov, na aktuálne výzvy a potrebu pomoci a na zlepšenie bezpečnosti v krajine Sahelu a v širšom regióne. No a teraz eh, dostane slovo naša kolega Bogdan Venta, podpredseda výboru pre rozvoj, ktorý eh, teraz dostane slovo, pretože Linda McEwen dnes nemohla prísť, takže máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som rád v mene Výboru pre rozvoj a predsedničky Lindy McEwen povedať pár slov. Rád by som tiež privítal našich hostí, veľvyslanca Losadu a pána Paula Meliho, a tak, ako už bolo povedané, stabilita a rozvoj regiónu Sahel je v našom vlastnom európskom záujme. Nemusím nikomu pripomínať naše obavy z radikalizácie a terorizmu a instabilitu, ktorá ovplyvňuje krajiny ako Líbia, Mali a Nigéria. To sú v každom prípade závažné hrozby, ktoré si vyžadujú koncentrované a spoločné riešenie. Tiež musíme riešiť štruktúrálne problémy dlhodobého charakteru a výzvy, ktoré sú prepojené so súčasnou nestabilitou. Hospodársky a sociálny rozvoj podporuje mier a stabilitu. Stabilita sa prispieva eh, k rozvoju krajiny regiónu Sahel, patria medzi tie najchudobnejšie a najzraniteľnejšie vo svete. Region krajín Sahel Žije v ňom viac ako 14 miliónov ľudí, ktorí nemajú dostatok potravín a viac ako 6 miliónov potrebuje núdzovú potravinovú pomoc. V roku 2005, 8, 10 a 12 region Sahel zažil potravinové krízy. Stojíme pred viacerými výzvami. Poprvé, populácia tohto regiónu je veľmi vystavená klimatickým zmenám a trpí následkami, medzi ktoré patria nepredpovedateľné zmeny počasie, záplavy, sucha a nehodnocovanie vody, keďže väčšina, e, pôdy, keďže väčšina ľudí žije e, z polnohospodárstva, má to závažný dopad na ich život. Po druhé, populácia rastie uh, e, 3% do roku 2015, teda až Senegal a tie krajiny regionu Sahel v blízkej budúcnosti budú mať 220 miliónov, 330 no, miliónov ľudí v porovnaní so 140 dnes. Ako vieme, zdroje vody a pôdy na takúto populáciu sú veľmi malé. 75 obyvateľstva má menej ako 35 rokov. Mladí ľudia veľmi trpia nezamestnanosťou, nízkym vzdelaním, chudobou a vylúčením no a mnohí z nich sú frustrovaní z nedostatku príležitostí. Väčším hroz, skutočnou hrozbou je, že radikálne skupiny zaplňa tieto prázdne miesta. Niektorí mladí sa rozhodnú hľadať príležitosti inde, vo väčšine prípadov e, v iných e, afrických krajinách a niektorí samozrejme v Európe. Samozrejme. Ďalej konflikty a politická nestabilita v Mali Líbia a Nigerii prehlbujú problémy a spôsobujú presídlenie časti populácie do iných krajín. Ja som si istý, že budeme viac počuť o úlohe EÚ v tomto regióne, ale dovolte mi len pripomenúť pár skutočností. Európska únia je jeden z najväčších prispievateľov a poskytovateľov humanitárnej pomoci do tejto krajiny. Doteraz viac ako 200 miliónov sme poskytli na podporu 1,2 milióna ľudí, ktorí sú postihnutí potravinovou potravinovým nedostatkom, čo predstavuje len štvrtinu eh, potravinových potrieb a 43 eh, detí v tomto regióne podvýživených. Súdili sme stratégiu na boj proti alebo eh, za dostatok potravín. Európsky trastový fond pre Afriku chce bojovať proti nestabilite a hlavným príčinám migrácie, zlepšením hospodárskych podmienok, rozvojom a bezpečnosťou. Okrem toho e, máme dlhodobé vzájomne dohodnuté programy medzi rozvojové fondu Európy. Musíme zaistiť ich riadnu implementáciu. Nechýbajú nám stratégie pre tento región, práve naopak, je ich až príliš veľa, treba ich lepšie zosúľadiť tak, aby sme vytvorili komplexnejšiu stratégiu pre región, vrátanie medzinárodných, národných a samozrejme lokálnych a regionálnych aktérov. Ja by som chcel povedať, že naša stratégia musí byť tiež zosúladená s africkými aktérmi, ako napríklad ECOWAS a samozrejme Africkou úniou a ohľadom na situáciu v Severnej Afrike. A preto treba hovoriť aj o budúcom roku 2017, kedy by sme mali prijať nový európsky konsenzus o rozvoji, novú stratégiu pre Afriku, Dnes sa bude hovoriť, ako štruktúrovať partnerstvo s krajinami AKT po roku 2020. A na záver by som ešte rád dodal, že náš výbor vo februári 2017 eh, chce usporiadať dve misie, jednu do Senegalu, aby sme pochopili lepšie eh, dynamiku situácie, no a druhú tiež vo februári do Čadu, tak aby sme zanalizovali eh, komplexné prepojenie medzi chudobou, krehkosťou štátnych štruktúr a bezpečnostnými problémami a extrémizmom. Ja dúfam, že tento, toto vypočutie nám pomôže lepšie pochopiť situáciu. Ja ďakujem za slovo a teším sa na prezentácii. Ďakujem pekne pán Venta za tieto úvodné slova z hľadiska rozvoja. No a slovo teraz dostane, dostanú naši kolegovia pán veľvyslanec Angel Losada, osobitný predstaviteľ EÚ pre Sahel. Nech sa páči, pán predseda, teda ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Venta. Pre mňa je veľkou cťou, že dnes môžem byť tu a už po druhý krát eh, sa zúčastňujem eh, výboru, predtým som bol na zasadnutí po výboru pre bezpečnosť. No a keďže v Saheli sa hovorí po francúzsky, budem pokračovať po francúzsky. Som veľmi rád, že môžem byť tu. Keď hovoríme o zahraničnej politike krajín Sahelu, tak, eh, a tak ako už bolo povedané, a to 12 krajín, ktoré sa nachádzajú niektoré z nich len menej ako 3 hodiny od Európskej únie. A to znamená, že bezpečnosť v týchto krajin, krajinách sa týka aj našej bezpečnosti, no a je to jeden zo základných elementov, z ktorých treba vychádzať. Hranica našej hranice sú krajiny, ktoré hovoria, že je to posunutá hranica Európy. No a skutočne s krízou v Líbii, tak iste všetci dobre rozumiete a chápete, že zohľadom na situáciu v Líbii, tak dôležitá pre nás situáciu Saheli. No a tá, tieto hranice musia byť chránené, takže vrátim sa k tomu, že hovoríme o vlastnej bezpečnosti. A keď hovoríme o krajinách Sahelu, tak počúvame, no ja sa budem snažiť zdôrazniť tri body v mojej prezentácii. Poprvé, definícia Sahelu, to je veľmi dôležité, pretože nie je to len nejaký akademický objekt nie je podľa definície, ktorú máme, e, tak e, budeme riadiť naše kroky voči, voči e, týmto krajinám. No a druhý bod je, aká je stratégia, regionálne, regionálny akčný plán. A tretí bod, ktorý by som chcel zdôrazniť, je, aká je budúcnosť tejto stratégie, ako funguje na základe dvoch základných elementov, ktoré treba vedieť. Poprvé, mierový proces v Mali a regionalizácia s G5 a so všetkými novými politikami, eh, ktoré prijíma a realizuje Európska únia. Takže to sú tri hlavné témy, ktorým by som sa dnes chcel venovať. Poprvé, definícia Sahelu. Neexistujú žiadne pochybnosti, že kríza krajina Sahelu je regionálna kríza. To je jasné. A preto treba definovať tento región, ktorý je to, ten región, hm, existujú tri rôzne koncepcie predstaví sa halu Poprvý, prvá koncepcia, to je geografická definícia, a tom inštitucionálna a tretia je geostrategická. Prvá definícia alebo koncepcia geografická, to je veľmi jednoduché. Je to pás približne 5700 eh, kilometrov od Atlantického oceánu až po Červené more, so šírkou približne 1000 kilometrov, ktorá, ktorý prechádza rôznymi krajinami, ktoré majú rovnakú charakteristiku, a tak z hľadiska bezpečnosti, ako humanitárnej situácie, ako aj z hľadiska riadenia. Klimatický element je tiež veľmi dôležitý a samozrejme z hľadiska migrácie a bezpečnosti. Takže toľko k geografickej koncepcii a definícii. A druhá definícia to je inštitucionálna definícia. No a prečo inštitucionálna? Pretože sa hovorí o piatich krajín, krajinách G5, ktoré sú štrukturované okolo rieky Niger, ktorá, ako viete, je pôvodom veľmi starých civilizácií. Takže to je všetko, to sú všetko krajiny, ktoré E, sú sústredení okolo e, tejto rieky a tri krajiny spojení s Čadom a s Mauretániou vytvárajú G5, ktorej som už hovoril. G5 vznikla rozhodnutím hlav štátov a vlád týchto piatich krajín vytvoriť s nimi politické, presilniť, posilniť politické vzťahy v záujme bezpečnosti a rozvoja týchto 5 krajín chcelo sformovať túto úniu medzi sebou. No a 19. decembra 2014 vytvorili túto alianciu, no a teraz je, existuje stály sekretariát, je v Mauretánii s, predsedníctvom, s rotujúcim predsedníctvom, ktoré momentálne má čat. No a túto predstavu a túto definíciu na toto netreba zabúdať, pretože tej sa budeme ešte neskôr venovať. Hm, tretia koncepcia, tretí element zahaluje geostrategicky. Hovoríme o koncepcii G5 a analizujeme e, krízu, ktorá má priamy vplyv kríze, kríze v Líbii, ale rovnako závažná kríza nie je e, v krajinách Sahelu a keď ideme na juh, E, je tam kríza Nigerii, Boko Haram, e, ktorá e, tiež vplyv na tento proces. To je ten prvý kruh, ale v druhom kruhu vlne sú krajiny, ktoré majú priamy vplyv na Sahel a ktoré krajiny Sahelu, to sa hovorí, že Senegal nie je časťou Sahelu, že ani Alžírsko, že ani sever Nigérie, ale ak vezmeme G5, mm, z toho vychádzať, pretože a, prijatie Senegalu, Alžírska alebo iných krajín do G5, tak by zmenilo a, povahu týchto 5 krajín, ktoré sú veľmi a, krehké a mm, úplne stabilné. Takže toľko e, k tým trom hlavným Eh, definíciám, elementom Sahelu. Pre nás sú najdôležitejšie eh, tá druhá a tretia definícia, eh, čiže kvôli tomu, ako priamo zamerať naše aktivity Európskej únie a druhé, čo treba zohľadňovať pri príjmaní rozhodnutí, pretože keď dá sa povedať, že nič sa nedá urobiť, ale bez krajín ako Alžírsko, alebo Africkej, Africkej únie. Ale dva regióny, konkrétne Magreb a Západná Afrika, a ktoré majú veľmi veľký vplyv na krajiny Sahelu a situáciu v tomto regióne. Takže tie tri definície ktorými treba, ktoré treba zohľadňovať pri forme politike voči Sahelu. Ďalšia vec je stratégia, európska stratégia Sahelu a regionálny akčný plán. Európska stratégia pri Sahelu si uznať, že európsky, a prvá uznať, že Európska únia bola prvá, ktorá vytvorila stratégiu pre tento región už ehm, to zaznelo, že je veľa stratégií. Podľa mňa to nie je zlé, pretože čím viacej bude stratégií, ehm, že bude zohľadená situácia. No a najdôležitejšie medzi sebou sa dobre skoordinovať, ale to, že existuje veľa stratégií, nevnímam ako úplne negatívny vplyv. Tak ako som už povedal, máme 16 e, stratégií, ktoré sú založené na dvoch hlavných pilieroch – bezpečnosť a tak, ako povedal pán Venta, rozvoj. Bez e, bezpečnosti nemôže byť rozvoj a bez rozvoja nemôže byť bezpečnosť. E, a toto všetko musí byť prepojené aj na samotný e, princíp, alebo naše princípy a hodnoty Európskej únie. To sú ľudské práva, demokracia, práva menšín a tak ďalej ale hlavné e, prvky, bezpečnosť a rozvoj, tie idú ruka v ruke a ten bezpečnostný rozmer je čoraz e, dôležitejší, pretože dnes naozaj e, je veľmi náročné rozvíjať tieto krajiny, pokiaľ jednoducho bezpečnosť tam nie je garantovaná. Vychádzame teda z tejto stratégie a Európska únia zdôrazňuje štyri také akčné línie, ktoré boli schválené ešte v roku 2011. Prvá línia e, to je rozvoj dobrého riadenia a e, riešenie konfliktov a práve e, čo skoro na to tam bola tá kríza v Mali, kde sa naozaj aktívne angažovala Európska únia, nielen pokiaľ ide o rokovania o dohode, ktorú podpísal aj môj Eh, predchodca, ale potom aj pokiaľ je o ten monitoring tej dohody, eh, kde Európska únia aj eh, jej agentúry proste priamo participujú. Takže poprvé rozvoj, dobré riadenie a riešenie sporov. Pokiaľ ide rozvoj, už bolo povedané, že Európska únia je vlastne hlavným veriteľom, poskytovateľom fondov financí do tohto regiónu. Mm, dali sme nejakých 3,5 miliardy Mm, eur pre e, eur pre tento e, región. Potom druhá e, línia akcií to je diplomácia a politika, alebo diplomatická politická línia. A tu už hovoríme o podpore, politickej podpore pre G5. Ja tiež osobne som sa snažil E, tam cestovať. Bol som tam 17 krát v posledných e, mesiacoch v danom regióne, aby som prispieval nejaké strategické vízy týchto piatich krajín, aby oni mali tú strategickú víziu, ktorú e, hlavy štátov už oznámili, ale samozrejme na tom musia ďalej pracovať. Takže táto politická, a diplomatická funkcia pri, tejto, pri týchto štátoch, štátoch s tým, že je tam zdôrazňovaná viditeľnosť Európskej únie, to je veľmi dôležité. A potom hovorím o tom procese regionalizácie, ten je veľmi dôležitý. E, je dôležité, aby sa zachoval. Druhý, teda tretí bod, tretí prvok, e, alebo línia aktivít, to je bezpečnosť e, a právny štát. O tej bezpečnosti to sme už hovorili. Hovorili sme o tom aj pri schváľovaní samotnej stratégie. Tam Európska únia sa priamo zúčastňuje vďaka našim misiám, ktoré Máme ECAP, malý ECAP e, Niger, e, pokiaľ ide o napríklad školenie e, policajných jednotiek a potom ETM, pokiaľ ide o školenie vojenských jednotiek v Mali. Čiže tam naozaj treba zdôrazniť, že túto dôležitú prácu naše misie na meste vykonávajú, prispievajú k reštrukturalizácii bezpečnostného sektoru v piatich krajinách tohto regiónu. A potom štvrtá línia, štvrtá, štvrtý aspekt, to je boj e, proti násilnému extrémizmu a proti radikalizácii, čo je súčasť e, akčného e, plánu. Takže táto stratégia v rámci tej krízy, ktorá v Mali je alebo bola, ako som povedal, poprvé my sme sa zúčastňovali na tom e, procese e, z Alžier, e, z Alžieru a okrem toho sme týmto krajinám aj pomáhali v tých ďalších krokoch, ale to nestačilo. A potom v roku 2015 v apríli sme schválili regionálny akčný plán, ktorý tiež vychádza zo štyroch priorit. Niektoré tieto aktivity sme tam zopakovali, ale hlavne ide o naozaj e, také detailné rozvinutie tých e, tém, ktoré sa otvorili po e, migračnej kríze a po aj bezpečnostnej kríze, ktorá v tomto regióne Sahelu, respektíve Sahary, prebieha. Aj minister Bazum, momentálny minister vnútra v Nigerii, on povedal, že Sahara pre nás je ako keby taký ochranný kordón a že sa cítili bezpečne, kým neprišla e, líbyská kríza. Ale teraz naopak Sahara už to vnímajú, e, že je zdroj problémov, pretože už ten region nevedia e, kontrolovať. E, čiže máme tu 4 priority, 4 línie. Poprvé, ako som už povedal, boj proti radikalizácii. Čo v tejto oblasti robíme? Poprvé, pripravili sme dotazník, ktorý sme poslali všetkým delegáciám EÚ, aby analyzovali v prípade každej z tých piatich krajín, ako to tam vyzerá s radikalizáciou a ako proti nej e, bojovať. Podporujeme G5 v rámci ich aktivít, organizujú sa viaceré semináre v týchto piatich krajinách a dopracovali sme sa k nejakým záverom, ako konať. Poprvé, veľmi citlivá otázka, viem, že určite aj pre vás je to otázka citlivá. To je otázka sekulárnosti. Je to taká tabu téma, ale v Afrike e, možno sa to vníma trochu inak. E, sekulárnosť to je neúčasť štátu e, na náboženskom živote, ale zároveň to aj vytvára také vákuum, ktoré potom okamžite džihadisti vyplňajú. Takže z toho vyplýva napríklad otázka kontroly alebo nekontroly imámov alebo finančných tokov, ktoré financujú e, mešity. Potom otázka vzdelávania imámov, imámov respektíve či e, má byť nejaký kompletný zoznam všetkých imamov, všetkých e, mešit, nejaký register, ktorý vlastne momentálne e, neexistuje. Takže na tomto všetkom tieto krajiny e, pracujú a myslím, že je dobré, aby sme im e, v tom pomáhali, aby sme sa snažili tiež ísť týmto smerom spolu s nimi. Boj proti radikalizácii to je jedna z hlavných akčných priorit e, akč, e, regionálneho plánu. Po druhé, a to súvisí veľmi úzko s tým prvým bodom, mladí ľudia. Naozaj otázka mladých ľudí, e, to sa stále vracia, stále otvára, ako povedal aj pán Vanta. Je to nakoniec e, prepojené veľmi úzko s tým demografickým boomom, ktorý prebie, prebehol a snáď ale prebieha v tomto e, regióne. Naozaj je to skutočná demografická explózia, je to taká časovaná bomba, ktorá sa čoskoro prejaví. A prezident Isufu e, z Nigeru mi nedávno povedal, že jeho krajina, teda počet obyvateľ, obyvateľ v tej krajine Dakedy sa to zdvojnásobilo za 30 rokov, teraz za 18 rokov. Každých 18 rokov je ich tam dvakrát viacej v tej krajine. A e, hovoríme tam o témach ako napríklad aj kontrola pôrodnosti, e, čo samozrejme je citlivá otázka z hľadiska z náboženských e, možno otázok alebo kultúrnych, ale proste je to reálny problém. A z našeho pohľadu Federica Mogherini napríklad e, tiež, keď mala posledné stretnutie e, s ministrami e, G5, ministrami zahraničných vecí, tam popri tomto stretnutí zorganizovala aj stretnutie s mladými ľuďmi z Afriky, z tohto regiónu Sahelu a teraz v každej z týchto krajín oni e, tiež sa snažia e, pracovať a vytvárať navzájom istý, istú sieť mladých ľudí, aby napríklad oni boli aktívni, aby, aby pracovali, aby podporovali vzťahy medzi týmito piatimi krajinami. Čiže tento prvok mladých ľudí je naozaj veľmi, veľmi dôležitý prvok a existuje istá platforma mladých v rámci G5 a my sa snažíme ju e, podporovať a monitorovať. Čiže cesta mladých v Saheli, tak sa to volá. A ako som povedal, pani e, vysoká predstaviteľka ju vlastne e, inaugurovala ako, mm, alebo jej aktivity. Takže to bol druhý bod, potom tretí bod, samozrejme, potom čo všetko sa stalo nedávno, je to otázka migrácie a mobility aj v, akčnom pláne, v tom regionálnom akčnom pláne je to uvedené. Migrácia, ako dobre viete, po stretnutí e, vo Valete, e, po všetkých tých scénach, ktoré sme videli e, v televíziách, proste naozaj ten, táto situácia sa kompletne v poslednom čase zmenila. Teraz sa nachádzame v situácii, kde Európska únia by bola a kde by mala konať zodpovedným spôsobom a aj sa to stalo. E, schválili sme isté finančné fondy, e, tam sa ráta s 1,8 miliónom e, vo všeobecnosti a ďalším, teda z toho jeden konkrétne ide pre 1,8 miliardy pre celú Afriku a 101,1 miliardy pre tento región Sahelu. A keď hovoríme o príčinách migrácie, tak v konečnom e, dôsledku, e, v konečnom dôsledku hovoríme o, o aj tej pôrodnosti, o mladých ľuďoch, o všetkých týchto faktoroch, ktoré som doteraz e, spomínal. A Európska únia, keď sa hovoríme napríklad mesto Agades v Nigeri, oni využili jednu zo svojich misií, EKAP Niger, na to, aby sa decentralizovali a aby proste zmenili situáciu, pokiaľ ide o migráciu. A potom, e, to bola teda tretia priorita, a ešte štvrtá, tá je tiež samozrejme úzko prepojená, to je otázka riadenia a kontroly hraníc. Tuto vec chcem naozaj zdôrazniť. E, tu práve je pridaná hodnota e, formácie G5 vďaka tomu, že tieto krajiny sú prepojené, môžu konať v rámci tohto, tejto citlivej témy riadenie hraníc. E, pretože pokiaľ si nebudú tieto krajiny riadiť svoje a, a spravovať svoje hranice, tak bude nezákonná migrácia, budú rôzni pašteráci a kriminálne organizácie, ktoré budú konať namiesto nich. E, čiže tieto transverzálne problémy, to, je, e, to sú veci, kde sa môže sa dá reagovať reálne iba regionálnym alebo celoregionálnym spôsobom a v tejto veci takisto Európska únia ich podporuje. A potom otázka je, keď máte takéto e, línie akcií, aké konkrétne e, aktivity vykonávate, alebo aké nástroje k tomu máte. E, poprvé máme finančné nástroje a po druhé máme nástroje inštitucionálne. Čo sa týka tých finančných nástrojov, samozrejme, už som spomínal tú, sú, tú sumu, čo je nejaký 12-13% sahlu, to sú tie financie Fed, a všetky hlavy štátov samozrejme požadujú takéto rozpočtové e, podpory, je to pre nich takýmto spôsobom ľahšie, ťažšie sa to kontroluje, ale vzhľadom k tomu, v akej zložitej situácii sa na, naozaj nachádzajú, tak je to naozaj potrebné. Napríklad v Nigerii majú program rozvoja 3N, e, Nigerčania podporu Nigerčanov a aj prezident eh, ISUFu povedal, že až 30 z tých zdrojov, ktoré boli vyhradené na tento program, nakoniec museli vynaložiť na bezpečnosť a na to, aby eh, riešili eh, ten problém, ktorý predstavuje Boko Haram so všetkými tými negatívnymi dôsledkami, ktoré to predstavuje z hľadiska rozvoja. Či to sú finančné nástroje a potom tie inštitucionálne. A to sú ktoré? Už som to spomenul. Naše misie, misie ECAP Niger, ECAP Mali a EUTM Mali. To sú misie, ktoré vychádzajú z dvoch aktivít, a to je teda poradenstvo a školenie, vzdelávanie. A e, to sú priame akcie alebo aktivity priamo v teréne zo strany Európskej únie, aby sme mohli naozaj čeliť e, bezpečnostným e, problémom a tiež problémom teda súvisiacim s reformou e, bezpečnostného sektoru v týchto krajinách, pretože bez nich e, ten rozvoj, ktorý by sme očakávali, sa nikdy nedostaví. Okrem toho inštitucionálny e, okrem teda týchto institucionálnych nástrojov máme tam aj vlastne naše zastúpenie, vravím, že som tam bol za 10 mesiacov, alebo sme tam boli 20 krát približne a snažíme sa aj hovoriť v európskych krajinách o týchto témach, ktoré sú veľmi dôležité, teda bezpečnosť Sahelu rovná sa bezpečnosť Európy. Takže teraz sme si povedali, aká je naša stratégia, aký je naš akčný plán a potom ešte tu posledná vec, ktorú som chcel zdôrazniť a to a teda uvidíme, či sa niečo zmenilo odtedy, keď bola naposledy tá správa e, to ste vy pripravili a to síce otázka, či v, tejto, v tomto ohľade došlo k nejakému pozitívnemu pohybu alebo nie. Chcem sa, zdôra, chcem sa sústrediť na dve témy. Poprvé, mierový proces v Mali a po druhé, regionalizácia vo všeobecnosti. Čo sa týka mierového procesu v Mali, keď sa ma spýtate, či bol dosiahnutý pokrok, tak e, ja vždy hovorím, samozrejme, nedarí sa tak rýchlo e, postupovať, e, ako by sme dúfali, ale zase rýchlejšie, než bola, bol to najhorší možný scenár. Takže to niečo medzi. A pokiaľ ide o ten scenár, kde vláda vychádza z toho, že nedosiahnem pokrok v oblasti politické, nejaký politický pokrok alebo politický rozvoj, pokiaľ sa bezpečnosť e, nezmení v, tých, e, v tej otázke Tuaregov a Tuaregovia zase povedia presne opak, e, politika sa nezmenila, takže my nemôžeme zabezpečiť bezpečnosť, takže oni to zase vidia z toho druhého konca. Čiže je to náročné, ale sú tu naozaj veľké kritiky voči tomu mierovému procesu a sú to aj platné kritiky, naozaj pravdivé, ale napriek tomu došlo k dvom pokrokom. Poprvé, Dnes už nik nehovorí o tom, že e, teritorium Mali by nemalo byť e, nejakým spôsobom integrálne. Ešte nedávno sa hovorilo o tom, že sa môže krajina e, rozpadnúť pred pár rokmi. A dnes už o tom nehovorí nikto, takže to je úspech. A po druhé, všetky tieto hnutia, ktoré ešte pred pár mesiacmi alebo pred pár rokmi sa navzájom, navzájom na seba útočili, to doslova, tak dnes sedia pri tom stole, rokujú prebieha istý mierový proces, sú tam výbory, ktoré sledajú, sledujú e, dosiahnutý pokrok a tam sa Európska únia tiež e, aktívne zúčastňuje. Je pravda, že e, taký, tento výbor pre monitoring, respektíve tie aktivity, na ktorých sa my zúčastňujeme priamým spôsobom, sú tam isté problémy, pretože nás tam viacero, ale napriek tomu treba ísť ďalej týmto smerom a snažíme sa aj to takto presne robiť. Pokiaľ sú nejaké záujmy v súvislosti teda, alebo otázky v súvislosti s mierovým procesom, tak rád vám potom na ne detaľnejšie zodpoviem. Ale chcem povedať, že my konáme tiež v súlade e, e, s e, rozhodnutím OSN, rezolúcia 20.95 95, e, tam je tiež povedané, že treba spolupracovať e, s krajinami, respektíve s Mali e, pri poslednení sektoru bezpečnosti. To robíme spoločne e, s našimi misiami priamo v teréne a s kolegami z OSN. Poky, takže toľko pokiaľ ide o mierový proces. A potom druhá oblasť je, došlo určite k pokroku, to je tá regionalizácia. Teraz sa tam nachádzame v novej fáze regionalizácia, teda tých vzťahov, ktoré existujú medzi EÚ a medzi G5. Najprv bola taká fáza príprav a teraz už je fáza operačná alebo operatívna. Naozaj teraz už máme ľudí e, v teréne, ktorí pracujú na týchto témach a dosahujú výsledky. Ako som povedal, e, máme tu teda cestovnú mapu, máme štrukturalizovaný e, dialog, nejaký proces, ktorý beží a je koordinovaný. Tento dialog je e, štrukturovaný v rámci e, vzťahov EÚ a G5. Aj pani Mogherini vždy e, aj na poslednom samite G5 v Jamena, ktorý sa uskutočnil minulý rok, presne, presne o týchto témach hovorila, alebo presne tieto body zdôrazňovala. Mali sme potom ministerské stretnutie na úrovni E, ministrov zahraničných vecí G5 a pani Mogherini a ja tiež osobne sa zúčastňujem na všetkých platformách, e, či už je to bezpečnosť, e, mladí ľudia, migrácia a tak ďalej. Za každým, keď sa to organizuje, som tam prítomný. A takisto generálny alebo permanentný sekretár G5 sa tiež zúčastňuje týchto stretnutí. Ja som to aj prezentoval na COPS. On tam vystúpil vystúpil takisto na stretnutí, pokiaľ je o bezpečnosť, e, ktoré sa organizovalo v Berlíne. Takže, takže ak to mám jedným slovom zhrnúť, je to, alebo pár slovami zhrnúť, je to e, dobrý dialog, e, dobre nastavený a štruktúrovaný. Takže pokiaľ je o tú cestovnú mapu, je tam o to, aby sme za každým si povedali, čo sa dosiahlo, aké veci a kam sa treba posunúť najbližšie. A sektor bezpečnosti ten tam dosiahol e, naozaj najväčšie pokroky. Dôkaz je ten, že napríklad Európska únia osobne alebo priamo sa zúčastňuje na e, priamo financovaní expertov e, v rámci kolegia bezpečnostných expertov G5, takisto máme expertov, ktorí, sú, ktorí pracujú pri predsedníctve alebo na predsedníctve G5 v Džamene. Takisto sa veľmi aktívne zúčastňujeme na všetkých prácach a vďaka e, fondom, ktoré máme k dispozícii, sme schválili tri projekty, ktoré sú veľmi dôležité práve z hľadiska bezpečnostného. Čiže možno, že opakujem trochu to, čo som povedal predtým, ale naozaj si myslím, že je veľmi dôležité zopakovať to. Ak je, ak je vákuum moci, ak, ak tam e, je pasívny štát, tak to vlastne vytvára priestor práve, práve e, pre e, teroristov. Treba e, vykonávať funkcie štátu, pretože keď ich nebude vykonávať štát, budú ich vykonávať teroristi a práve preto máme program ako napríklad PARSE, ktorý v rámci viacerých krajín pôsobí aj financovanie cez Trust Fund vlastne podporuje bezpečnosť v rámci stredu. Mali aj iný projekt, ako napríklad Garci v rámci francúzskej armády, respektíve španielskej, talianskej, karabinieri, žandarmérie a tak ďalej, tiež bude vykonávať aktivity na podporu bezpečnosti v celom regióne. No a je financované z Trastového fondu, a, tak ako od celobezpečnostnej situácie, ktorú, ktorá sa nachádza v krajinách G5. No a je element tejto cestovnej mapy, ako som povedal, no, postupuje a pozitívne sa vyvíja. A to je koordinácia, tak ako povedal pán Venta. Samozrejme, máme tých 16, 16 stratégií z presahel, Myslím, že teraz ich je dokonca 17. Je to dosť. A treba sa dohodnúť 29. novembra skutočná ministerská platforma v Džamene v na ktorej sa zúč- v na ktorej sa zúčastnia všetci aktéry. No a tak treba skutočne vybudovať eh, veľmi priame vzťahy najskôr s Africkou úniou. No a existujú isté problémy, sa týkajú konštitovania reality uh, krajina G5 z hľadiska Africkej únie. No, a bola zriadená dokonca kancelária, ktorá spadá priamo pod A, OSN v Senegale. Ďalej, vzťahy sa OSN je dôležitá pre a proces Mali, o ktorom nebudem hovoriť, ale mm, rád o tom hovorím. No a ďalšia spolupráca e, s regionálnymi aktérmi, mm, francúzskými aktérmi, čo umožnilo také pokroky boj proti džihadizmu. Takže o toľko k aktuálnej situácii, čo som chcel povedať. Na záver môžem sa len dodať, že Európska únia je najväčším poskytovateľom pomoci. My potrebujeme túto vizibilitu spolu s krajinami G5 a samozrejme na základe zodpovednosti na základe princípy, princípu zodpovednosti a vlastníctva a, o tom, že krajiny G5 a Sahalu rozhodujú o vlastnej o budúcnosti. No a skončím slovami, ktoré vystihujú to, čo som chcel povedať. My, my nepracujeme pre Afriku, ale pracujeme s Afrikou. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za e, tento veľmi e, toto závislé predstavenie e, vývoja v oblastiach od radikalizácie po kontrolu hraníc, rozvoj rôznych nástrojov, misií, spoločnej zahraničnej politiky. A vystáva tu otázka, prečo tu potrebujeme toto prepojenie EU-USA a je to potrebné pochopiť ten širší obraz. A spomenuli ste aj G5, keď som písal moju správu pred eh, pár rokmi, ešte neexistovala. Niektoré z týchto hraníc, treba si uvedomiť, sú naozaj len čiary na mape eh, v púšti, takže treba naozaj eh, začínať od nuly, pokiaľ ide o kontrolu hraníc. Ďalším rečníkom je Paul Meli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Chcel by som povedať, že e, Chatham House je nezávislý e, inštitút pre tvorbu e, politík v Londýne. Takže my sme naozaj nezávislí, neodrážame perspektívu britskej vlády. The Sahel, challenging E, výzvou, e, teda výzva Sahelu pre e, európsku politiku. Nadviažem teraz na to, čo tu tak jasne zaznelo ako vízia Európy. A chcem skôr hovoriť, o čom Sahel je a pred akými výzvami stojí, ako funguje ako región Ak chcete, teda poskytnem určité praktické eh, detaily z terénu. V prvom rade len pár veľmi zrejmých eh, bodov na úvod, ktoré eh, tu už boli načrtnuté bezpečnosť a stabilita Sahelu musí byť zásadnou prioritou pre celý región, ale musia byť aj základnou prioritou pre EÚ. Sahel je blízkym susedom Európy. Je to jedna z najchudobnejších oblastí e, sveta. A dnes čeli ešte dodatočným výzvam, klimatickým zmenám, rýchlemu rastu obyvateľstva, rýchlejšiemu než v historickej minulosti, samozrejme a teraz aj džihadistickému terorizmu. Problémy v regióne majú priamy dopad pre Európu, samozrejme. Je tam e, intenzívny nedostatok e, ekonomických možností pre e, čoraz väčšiu populáciu, z čoho vyplýva silnejšia migrácia smerom Európy. Kto často cestuje do tejto oblasti, často sa ho pýtajú, ako získam víza do Európy. To je otázka, s ktorou ste tam konfrontovaní neustále. odpovedel, samozrejme je to veľmi zložité snažte sa eh, využiť príležitosti alebo vytvoriť ich tam, kde žijete, ale jednoducho musíte si uvedomiť ekonomický kontext, v ktorom títo ľudia eh, žijú. Tam je eh, zrejme z toho, že musia hľadať príležitosti mimo komunít, v ktorých momentálne žijú. Takže toto má dopad na migráciu a sa je preto v centre pozornosti médií v posledných rokoch. Ale sú to samozrejme aj hĺbšie e, dopady, e, ši, e, šírenie džihadistických, teroristických organizácií. To posilňuje nielen extremistické násilie, ktoré zhoršuje stabilitu. Je to aj hrozbou širšej, širšieho západafrického regiónu, nesúvisí len s Magrebom a teda e, Západná Afrika, e, do nej Európa v posledných 30 rokoch toho veľa investovala. Je to región, ktorý je v veľkom kontraste oproti 80. rokom. Od 90. rokov tu e, sme zaznamenávali konštantný pokrok, aj pokiaľ ide o všetky indikátory pokroku, tam bol zaznamenaný veľmi pozitívny e, vývoj, ale sú len dve krajiny, ktoré, alebo len jedna, ktorá naozaj nie je vôbec demokratická a jedna či dve ďalšie, ktoré e, sú také neplauzibilné demokracie, vo väčšine z nich ľudia majú vplyv ovplyvňovať vo voľbách voľnými médiami, združovaním sa, E, dianie e, vo svojej krajine a e, došlo tu v tejto oblasti k pozitívnemu vývoju. A Sahel má priamy vplyv na západnú Afriku ako takú. Jeden zo spôsobov, ako Západná Afrika a krajiny Sahelu sú hlboko prepojené, tými sú ekonomické vzťahy, a sociálne a etnické prepojenia. Napríklad e, e, populácie e, e v, Nigérii, v Nigérii e, sú e, vlastne etnicky identické na oboch stranách hranice a to platí pre mnohé oblasti regionu, či, si v Nigérii, v Niame, Eh, hovorí sa tam eh, podobným eh, jazykom, ani nie tak francúzštinom, ale naozaj lokálnym jazykom, ktorý je v oboch krajinách identický. Takže etnické a kultúrne hranice nie sú kompatibilné s hranicami, ktoré nám vlastne, ktoré sme zjedili z koloniálnej éry v juhozápadnom Nigérii. Napríklad som sa stretol s e, obchodníkmi s e, dobytkom, ktorí e, každý týždeň prichádzajú z Lagosu do, južne, do južného Nigéru, kde nakúpia pár desiatok zvierat, vrátia sa do Lagosu, tam ich predajú a idú opäť naspäť. Takže Podobne e, to funguje, sú tu obchodné prepojenia e, s pobrežím Sloviny, ale funguje to aj v oblasti e, trhu práce. Niektoré krajiny sú vlastne bohatšie, potrebujú pracovnú silu a ako tu už zaznelo, migrácia je do veľkej miery africkým fenoménom. Ľudia prichádzajúci zo Sahelu, E, e, migrujú na plantáže, e, pobreží slonoviny alebo do väčších, bohatších miest. Takže sú tu intenzívne úzke vzťahy a špecifické riešenia, ktoré sa, sa tu musia vytvoriť na podporu Sahelu a tie určite pomôžu celej západnej Afrike ako takej. Keď sa pozrieme na túto mapu, vidíme e, túto geografickú realitu. Pozrieme sa od západu na východ. Sahel je e, široký pás e, prechádzajúci tisícami kilometrov, keď sa pozriete zo severu na juh. Vidíte tu tiež e, konštantné e, ekonomické prepojenia medzi Mauretániou, Senegalom, Mali, Gineou a pobrežím Sloveny, Burkinou, Faso, Ganou, Nigerom, e, Nigériou a sú veľmi funkčné a tiež je to spôsob, ako sa tu vyvíja infraštruktúra, ako prebieha obchod, sahelské krajiny majú eh, aj spoločnú menu do veľkej miery eh, CF frank, eh, používaný vo väčšine frankofónnej západnej Afriky. Takže rámec pre makroekonomickú politiku, pre menovú politiku je im všetkým spoločný a ten tiež predstavuje určitú mieru stability. Takže počas regionálnych kríz predsa len je určitou kotvou pre, teda garancia pre makroekonomickú stabilitu pre západný e, e, CF e, blok. A potom sú to aj regionálne štruktúry, ktoré zachádzajú aj za hranice Sahelu. Osobitný vyslanec veľa hovoril o G5, ale treba si aj uvedomiť, CLSS, e, ktorý koordinuje napríklad e, stratégiu rozvoja vidieka, e, boj proti dezertifikácie a dezertifikácii a um, sucha. A chcem len pripomenúť, prečo Sahel je z ekonomického pohľadu taký zraniteľný ľahko e, e, poviete, že je na južnej časti Sahary a súvisí to aj teda s produkčným e, poľnohospodárským e, cyklom. Je tam vlastne len jedna, e, jedno obdobie e, dažďa v, v lete teda od júla do septembra. V tomto čase jednoducho treba vytvoriť základ toho, z čoho ľudia budú žiť celý rok Takže väčšinou e, tam e, ľudia jedia cereálie e, s nejakou omáčkou, možno z hydiny s rybami, ale teda obilniny sú základom stravy ľudí v tejto oblasti. ale takisto aj e, e, ostatné e, plodiny, napríklad bavlna, musia e, sa vtedy vlastne pestovať vo zvyšku, počas zvyšku roka vlastne udržiavajú e, e, e, jazera alebo rieky, záhrady, ktoré vlastne vyživujú lokálne komunity. Ale v zásade E, toto krátke obdobie vlastne predstavuje zraniteľnosť e, Sahelu. Každý druhý, tretí e, rok sú tu veľmi silné obdobia sucha. S tým vlastne treba každý druhý, tretí, štvrtý rok počítať v zóne Sahelu význam na, je tu nielen, sú tu nielen klimatické zmeny, ale aj bezpečnostné krízy. Kríza eh, v Mali bola veľmi disruptívna a eh, spôsobila veľa utečencov práve preto, že prerušila eh, vlastne poľnohospodárskú aktivitu v roku 2012 v tomto kľúčovom období, pretože vtedy bola pod kontrolou džihadistických skupín a žiadne služby podpory štátu nebolo možné poskytnúť. To vlastne viedlo k presunom ľudí, k migrácii a k nedostatku potravín. Ale e, sú tu aj silné stránky. Nemali by sme ich podceňovať a e, môžeme si to uvedomiť práve v oblasti vidieckého rozvoja od 70. E, 80. rokov kedy tu boli veľmi silné a ničivé suché ich dopad bol pravdepodobnejšie silnejšie než akákoľvek nedávna e, kríza, ktorú e, zažil e, Sahel v severnej Burkine Faso. smerom teda k hranici Mali. Mi povedali, že všetky tieto cesty v 80. rokoch boli vlastne, vlastne posiaté mŕtvolami zvierat, takže tieto e, krízy boli veľmi silné. Ale teraz e, sa vychádza z e, silného východiska, pretože od čiast týchto kríz krajiny tohto regiónu si vytvorili veľmi detailný systém monitorovania bezpečnosti potravín, podpory E, zvierat na provinčnej úrovni. môže byť v malom mestečku na kraji Sahary a budú tam poľnohospodárskí e, štatistici nie zo zahraničnej mimovládky alebo zo Svetovej banky, ale e, budú to vlastne zamestnanci štátu, ktorí vlastne E, merajú e, úroveň e, hladinu vody, počet zvierat, produkciu rastlinnej výroby, každé dva úrovni. Každomesačne na provinčnej úrovni sa robia takéto merania. Takisto viackrát na národnej úrovni tieto všetky údaje sa spracovávajú, hodnotia. Pôvodne to bolo vyvinuté ako nástroj aby e, sa krajiny vyhli naozaj absolútnej katastrofe, pretože poučenie z 70. 80. rokov bolo, keď neviete, čo sa deje, e, zahynú zvieratá aj ľudia. Takže kľúčovými boli informácie. Ale z tohto východiska sa toto e, vyvinulo v nástroj na podporu vidieckého rozvoja a odolnosti. Teraz je veľmi veľa informácií k dispozícii za pomoci nových technológií, smartfónov, laptopov, počítačov. Sestra, tieto krajiny eh, silnejú čoraz eh, viac, vedia oveľa lepšie manažovať tieto informácie, eh, vedia presne, v ktorých oblastiach sa krízy nachádzajú. Samozrejme, vyžaduje si to úsilie ale postupne to veci mení. E, bol som v e, kancelárii e, jedných z riaditeľov tohto dohľadu v Nigérii pred rokom približne. Zazvonil mu telefón a niekto 1500 kilometrov ďaleko na počnom konci krajiny sa pýtal, ako e, kategorizovať a dostať údaje do e, jeho e, smartfónu práve tam niekde v teréne, kde sa nachádzal. Takže táto kontrola tu silne Takže deje sa to a to v kontexte enormných spoločenských zmien a vlastne práve demografický rast posilňuje. E, miera rastu populácie je tam e, medzi najvyššími na svete 2,9 Burkine e, Faso, v Nigeri 4 Ako osobitný zástupca povedal, to znamená, že populácia krajiny sa zdvojnásobuje za menej než 20 rokov. A populácia v mestách dokonca rastie ešte rýchlejšie asi Takže toto predstavuje veľký tlak na zdroje, pôdu, vodu a schopnosť týchto krajín generovať eh, vlastne zdroje živobytia ale sú aj e, dôvody e, pre optimizmus, e, zvyšuje sa tam priemerná dĺžka života, čoraz viac detí chodí do školy. Keď sa ohlásili cieľ, mileniové ciele rozvoja pre väčšinu krajín Sahelu, zneli ako science fiction, ale veľa sa toho zmenilo práve smerom k ich zrealizovaniu. Veľmi veľa e, e, dievčat e, a žien z tejto oblasti dnes už vie čítať a písať. 20 z, z Burkiny Faso chodia do, do, na stredné školy. Takže zvyšuje sa školská dochádzka. Zlepšuje sa infraštruktúra, situácia v oblasti telekomunikácií, cesty, železničné trasy, ktoré boli dlhé eh, desaťročia eh, zanedbávané, sú teraz modernizované. Číňania eh, modernizujú líniu z Senegalu do Mali pre teda železničnú tráť. Takisto aj z Beninu do Nigeru a do Burkiny Faso sa teraz modernizuje železničná tráť. A ako som už spomenul, Sahel, e, prínosom pre Sahel je vlastne jeho blízkosť k e, západnej Afrike. Inte, obchodná integrácia napríklad aj e, za pomoci prijatia spoločnej, spoločných vlastne cieľ všetko zjednodušuje ale ešte stále sú tu e, obrovské e, výzvy v oblasti rozvoja. Napriek všetkému tomuto e, postupu len 29 Only 11% of women len 29 pôrodov v Nigérii sa deje vlastne za asistencie lekárov, odborného personálu. V Mauretánii E, je veľmi vysoký podiel žien, e, ktoré zomierajú pri pôrodoch v Burkine Faso. E, 31,5 bolo 31,5 ľudí, ktorí trpeli na podvýživu v roku 2013. V Mali chudoba, a aj keď teda je ťažká je definícia, ale e, podľa definície Svetovej banky 53 vidieckej populácie v Mali žije v chudobe. A e, teda eh, sociálny ekonomický eh, model týchto krajín je pod veľkým tlakom. Eh, štruktúra rozvoja týchto krajín vychádza z hlboko zakorenených štruktúr a chápaní, ako žiť s málo zdrojmi. Je bezprecedentné. Je to model, ktorý vznikol v situácii, kde populácia nebola vôbec takom eh, stave ako dnes, a eh, keď klimatické zmeny sa ešte neudiali. No a samozrejme, dnes eh, tá istá spoločnosť čeli výzvam destabilizácie, násilia, kriminalite, lokálny konflikt, ako súčasná situácia s Tuaregmi, o ktorej sa hovorí v rámci mierového procesu z Mali. To nie je nič nové. V Mali je napätie a získanie nezávislosti. A pašovanie neformálny čierny obchod je tiež eh, stále prítomný napätia medzi sociálnymi skupinami eh, v často hierarchicky usporiadaných spoločnostiach. Sú prítomné konflikty niekedy medzi eh, farmármi a chovateľmi a pastiermi stále. A tieto výzvy obrovské rozmery. Džihadistický terorizmus na rozdiel od eh, tých sahaských eh, postacov, je motivovaný absolutistickou ideológiou, nie sú ochotní rokovať o riešeniach, eh, ako v prípade konfliktu medzi jednotlivými spoločenstvami. Legálny obchod prináša obrovské zisky a má destabilizačný destabilizačný destabilizačnú povahu oveľa viac ako čierny s cigaretami napríklad. No a ďalšie faktory, ktoré komplikujú komplikovania a kvôli ktorým nie je možné implementovať mierovú dohodu z Mali. Toto nie je len o politike, je to tiež o záujmoch a protichodných záujmoch a kolapse Kadáfiho režimu v Líbii uvoľnil obrovské množstvo zbraní do regiónu Sahel v roku 2011-2012. No a jedna z teórií, alebo vysvetlení nárastu násilných teroristických útokov z východného Mali do Geru je, že aktivity francúzských jednotiek a medzinárodných mierových jednotiek mali a Nigerii konečne končujú prírod zbraní z Líbii a preto teroristi musia získať zbranie niekde inde. No a preto nedávno sa uskutočnil teroristický útok na utečenský tábor v západnom Nigeri, kde ozbrojenci prešli hranicu z Mali a zabili 22 príslušníkov bezpečnostných složiek, Oni sa nedot, nedotkli utečencov, nedotyk, nedotkli sa ani zásob, ale zabili všetkých vojakov a zobrali si ich zbranie. Nelegálne obchodovanie, alebo teda obchodovanie s drogami a únosy posilnili postavenie kriminálnych gangov. A obrovské sumy peňazí majú veľký destabilizačný efekt, čiastočne na kapacitu krajín Sahelu prilákať mladých mužov do legitímneho zamestnania, ako prilákať niekoho, tradičného, tradičnej formy obživy, ako pastier alebo polnohospodárstva, keď im stačí z Nigeru do Egypta krát 3, 2, párkrát a prejsť a môžu si nechať to vozidlo, s ktorým prešli. To je v hodnote približne 15 tisíc dolárov. To je 15-ročný príjem priemerný. Takže riešenie týchto otázok spôsobuje skutočne obrovské problémy. A hodnotanie týchto víziev krajiny Sahelu. Sú krehké a podfinancované. Osobitný, osobitná predstaviteľka hovorila o obmedzených zdrojoch. No a peniaze na potraviny museli do rozvoja na boj proti teroristickým organizáciám v Nigerii, na boj proti Boko Haram a boj proti útokom Boko Haram, čili útokom džihadistov z Mali na vojenské základne na západe Nigeru. Jednotky sú na severe, na hranici a snažia sa prerušiť koridory pašerákov zbraní severného Mali v koordinácii spolupráce s francúzskými jednotkami. Zňa tu tiež otázka, čo z prílevu migrantov z Agadez, to je tiež obrovský problém. Niektorí ľudia, že nigerská armáda pomáha prevádzačom, to som hovoril, niektorí pracujú s humanitárnymi agentúrami na Gadaza, ktorí dôležité, aby boli, pretože prevádzači sú nelutosní a ak by tam nebola armáda, tak by jednoducho vyhazovali ľudí na púšti, keď e, dochádza palivo. V Mali je veľmi náročný mierový proces a na severe, ale v strede krajiny, v regióne Mopty, husto obývaný sú tiež stále násilnosti kvôli džihadistickým džihadi, pôsobení džihadistov a miestnymi spormi o pôdu z viacerých dôvodov bežné procesy riešenia konfliktov zlyhali. To je tiež veľmi závažné riziko pre stabilitu a bezpečnosť Mali dá sa dokonca povedať, eh, alebo nedá sa povedať, či je to väčšie riziko, ale má to veľký dopad. Má to veľký dopad, pretože to zasahuje do centrálnych oblastí polnohospodárov, sávské štáty, majú fungujúce služby, ale majú radníko, ale sú pod obrovskou záťažou a aj chudobní ľudia, ak sa používate, súkromné vzdelávacie inštitúcie. Včera mi volal kamarát z Mali, ktorý pracuje ako čašník v reštaurácii, ale on práve predal svoju motorku, aby zaplatil školu pre svojho syna, pretože si nemyslí, že štátny systém je dobrý. Takže kde môžete najviac pomôcť v z technických záležitostí, čo sa týka klimatických zmien, čistej energii, bezpečnostných štruktúr EUCAP v rámci iniciatívy EUCAP. Dôležité je pomôcť a zvýšiť kapacitu záhľadských štátov, aby poskytovali služby, aby štáty fungovali a aby verejné štruktúry regionál, regionálne vlády, centrálna vláda z ehm, tej iniciatívy ich podporili, pretože pri neexistencii týchto štruktúr je tu neistota, krehko situácie. Krajiny regionu Sahel patria k tým najchudobnejším vo svete, ale vnímajú Európu ako partnera, ktorý zohráva pre nich dôležitú úlohu napríklad doložka 69 do diskotonu, čo týka riadenia a správy, sa vníma ako legitímny rámec, ako niečo, čo funguje. Sme Faso v Mali, v Nigerii. Vo všetkých týchto troch krajinách eh, za ostatných 5 rokov sme videli krízy, ktoré hrozili alebo zvrhli demokraciu, ale v všetkých prípadoch Partnerstvo s Európou bolo dôležitým nástrojom tiež z politického hľadiska, ako aj z hľadiska rozvoja. No a záver. Európa je tiež regionálna štruktúra, regionálna iniciatíva a preto je veľmi vhodne pavená na to, aby spolupracovala s G5 a so širšími štruktúrami ako ECOWAS a CILSS. Ďakujem veľmi pekne za túto vynikajúcu prezentáciu, Paul. A ja tvorím diskusiu. Položím tri otázky. Ja to som už naznačil v slovách o tom, či bude skutočné riziko, ak bude dáš porazený e, v inaku a či sa budú skúsť, e, či sa snažia, budú sústrediť v regióne Sahelu a ako by sa to dalo zastaviť. A stručne si o tom hovorili keby slovom klimatické zmeny, veľa sa o tom nehovorilo, ani v jednom z príspevkov, keď dlhodobejšie hrozby, to spôsobí pre hospodárstva krajín Sahelu a migračné tlaky. No a tretia vec, to je Čína. Čína zaznela to stručne a v tom rozsahu, ak Amerika bude trochu izolovanejšia vedením prezidenta Trumpa. A ako sa vidíte a spoluprácu Čína a posledná taká domáca otázka, ako naša krajina Veľká Británia môže zostať zapojená do otázky stabilizácie krajín Sahelu po Brexite napadne vás vy niečo, ako by sme mohli prispieť týmto komplexným a drahým programom, ktorým, čo myslím, že Veľká Británia, že potrebujeme vidieť v nadnárodnom rámci, ale na, na úvod eh, predseda, a teraz dostanú slovo kolegovia, ako prvý je španielský kolega z EPP, pán Milan Mon. Nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem aj pánovi Losadovi Pán Meli, takisto ďakujem vám za vaše vysvetlenie. Chcel sa na úvod ospravedlniť, že som trošku meškal. A to, čo hovoril e, pán Losada, zdal sa mi to veľmi e, naozaj komplexné, takže som to bohužiaľ nepočul úplne celé, ale veľa sa hovorilo o tom mierovom procese v Mali, o e, výkone a implementácii dohody z Alžíru. A chcem sa pýtať, e, či teda naozaj ten proces je dobre spustený, aký je možno pomalý a ako to vyzerá s tou medzinárodnou mediáciou, pretože máme tam CDAO, máme tam Alžír, OSN, Európsku úniu, G5, čiže naozaj to je veľa aktérov, veľa organizácií, Africká únia, aby som nezabudol, veľa inštitúcií, ktoré budú vykonávať takúto úlohu mediácie, mediátora, aj pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie implementácie e, tohto e, procesu, tohto mierového procesu. Takže e, ako dosiahneme aj istý akčný moment v rámci tohto procesu, keďže tam je tak veľa tých aktérov. Ďakujem. Uh, from, uh... Ďakujem pekne uh, za SAD. Z Nemecka, nech sa páči, máte slovo. Máme uh, tri žiadosti o slovo, takže Zoskupme to, ďakujem veľmi pekne obom rečníkom. Ja som, eh, teraz sa, chcem sa vyjadriť, eh, mene skupiny SAD o trastovom fonde. Vy ste hovorili viackrát o význame Trastového fondu pre bezpečnostné nástroje a pre stabilitu. S komisiou hovoríme o bezpečnostných nástrojoch. Nech som spýta, či poznáte tú situáciu, ale keď sa hovorí o Trustovom fonde pre Afriku, mohli by ste nám povedať, koľko z toho trestového fondu z vášho pohľadu sa investovalo do bezpečnosti a koľko sa minulo v regióne na situáciu na boj proti hlavným príčinám migrácie a ja som sa položiť rovnakú otázku o Číne, ako ste povedali. Čína investuje veľa do infraštruktúrnych problémov, eh, programov a projektov. Ako to vnímate? Ako vnímate zahraničnú politiku EU a Číny v regióne a posledná vec eh, z hľadiska klímy, udržateľ, alebo ciele udržateľného rozvoja. Hovorí sa o nich v regióne, v krajinách a čo sa týka um, boja proti klimatickým zmenám v rámci zahraničnej politiky a interakcia uh, jasný signál z že Potrebujeme klimatický investičný plán. To možnosť pre tie krajiny regionu, áno. Dúfame, že USA neodstúpia od Parískej dohody. No a posledná žiadosť o slovo. Pán Okner za zelených, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám úplne inú otázku. Hovoríme tu samozrejme o regióne krajín a krajinách Sahelu, ale v žiadnom z konečných regiónov nie je územie západnej Sahary. Viem, že geograficky to nepatrí k tomu, ale je to oblasti eh, a územie, ktoré je úplne zanedbávané, kde dôležitá hospodárska oblasť je obsadená Marokom, porušuje sa tam ľudské práva a zvyšok, na zvyšok krajiny sa zabúda. Nemohli by sme to pridať nejakému regiónu. Obsahol by to do zóny Sahelu. Prepatrilo nezáležené na tom, aby sa nezabudlo na túto oblasť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, keď som správil, vypracoval svoju správu a zahrnul som tam aj západnú Saharu a 90% diskusí sa tomu venovala, takže e, nechcem zatiaľ diskusiu o tom, či západná Sahara je v Sahari alebo nie, alebo čo budúcnosť, e, či budúcnosť prinesie nezávislosť alebo nie. Dobre, pán Venta ešte by sa chcel vyjadriť. Ďakujem pekne, predseda. No, pán súpitný predstaviteľ hovoril o spolupráci s vysokou predstaviteľkou Mogherini, týka sa to aj susedných štátov. No a problém je, že to už v Južnom Sudáne dostali sme informácie o humanitárnej pomoci, čínecké cesty, teraz aj cez Ugandu, hovorí sa v veľkom počte utečencov. No, môžeme do konca roku čakať ďalšiu humanitárnu krízu, viac ako 1 miliardu utečencov. Neviem, chýbajú nám v tomto zmysle nejaké informácie. Táto cesta je len cez krajiny Sahel, ale aj cez susedné krajiny dá sa, že to uniká pozornosti, aby to tak bolo, tak Uganda si zniesť obrovské obrovskú záťaž, ďalej Európsky externý investičný plán, eh, kde ide o prácu Európskeho súkromného sektoru, ale aj stredných afrických podnikov. Nie je to riešenie problému migrácie, ale problémy, s ktorými zápasia krajiny regiónu. No a dobre, ďakujem pekne. Myslím, že to je všetko k otázkam poslancov. Pán vyslanec Losada, chceli by ste začať a môžete zodpovedať na niektoré tieto otázky. Áno, boli náročné otázky, ale myslím, že v mnohých aspektoch je veľmi vhodné Poprvé, vážený pán predseda, skutočná riziko a hrozba, ako ste povedali, to je teroristické riziko, problém, ktorý sa dnes deje v Sýrii a Iraku, tom, ako to môže, aký dopad to môže mať na vzťahy, že existujú napätia medzi touto oblasťou a cez Európu, byl až Boko Haram v Nigerii. Ja viem trochu o Nigerii, pretože bol som tam veľvyslancom 5 rokov a nigerijský Boko Haram, aj keď ISIS eh, je to viac eh, interný problém. Čiže naozaj vychádza to z Nigérie. Samozrejme sa to aj istým spôsobom vyvíjalo ďalej, ale pôvod je v Nigerii. A nevidím nejakú možnosť reálnu že by nejak, nejako tá os mohla ísť zo Syrie až po Nigeriu, prípadne cez Európu, pretože poprvé, vrajím, je to nigerijský problém, potom máme tu tzv. ten múr alebo stenu Tubu, to je e, taký kmeň, ktorý je na hraniciach Líbie, Čadu a Nigeru a to sú ľudia, ktorí sú veľmi proti ISIS nastavení. A samozrejme, aj medzi nimi sú istí džihadisti, je tam istý spor, ale myslím, že oni by takéto niečo nikdy e, neumožnili, pretože to by už naozaj bol boj medzi týmito dvoma prvkami. A pre mňa ozajstná otázka. E, ja som predtým e, bol zastupca španielskej vlády pre Líbiu teda a to, čo sme my chceli teda e, riešiť akýmkoľvek spôsobom, za každú cenu teda, to je otázka Líbie. Kým sa nevyrieši Líbia, tak sa nebude, e, tak sa ľahko nevyrieši ani otázka Sahelu, ani migrácie. To všetko vychádza z tej Líbie. Všetci mi hovoria, ak môžem, ako môžeme rokovať o hraniciach, o bezpečnosti a tak ďalej, keď nemám reálne partnera na druhej strane hranice. A preto si myslím, že je veľmi náročné dnes E, dopracovať sa k e, riešeniu, pokiaľ e, v Libii je situácia taká, aká je. Ale snažil som sa povedať aspoň jednu vec. V rámci týchto piatich krajín, aby aspoň mali nejaké vzťahy navzájom, aby spolupracovali a aby aspoň trochu tomuto problému dokázali čeliť. Klimatické zmeny, to by som nechal na vás, ak nie ste proti, a potom Čína. Áno, všetci vieme, že Číňania sú veľmi aktívni v Afrike. Povedali ste zaujímavú vec, máme novú, alebo budeme mať pravdepodobne novú americkú politiku, uvidíme, ako bude vyzerať. A otázka je, čo sa stane? Máme jednotky US for Africa, e, bude to tam e, naďalej takto nastavené, alebo niekto nahradí niekoho, v prípade Číny je to otázne, pretože tam e, ich eh, hodnoty, ich predstavy o rozvoji sú iné ako naše predstavy. Oni majú taký veľmi ekonomický pohľad na vec, proste majú záujem o ten ekonomický aspekt a je v tom podľa mňa veľký rozdiel oproti nám. Ale je to relevantný partner a v rámci toho mierového procesu sú aj niektorí členovia bezpečnostného radu, eh, bezpečnostnej rady a teda aj z ich strany a zúčastňujú sa na tom mierovom procese, participujú na ňom. A nemyslím si, teda, že by niekoho išli nahradiť rovno, ale je to rozhodne dôležitý aktér a treba s nimi rátať. Spojené kráľovstvo to nechám tu na, na britského kolegu. Myslím, že to je skôr na neho otázka. A potom, pokiaľ ide o ten mierový proces v Mali, chcem sa e, poďakovať pánovi Mijanovi za tú otázku, pretože si myslím, že naozaj e, ste vlastne trafili klinec po hlavičke. Máme tu reálny problém v rámci e, mierového procesu a ten problém je pamäť to, čo opísal e, práve pán e, poslanec a teda to je tá otázka mediácie. Je to mierový proces, ktorý je veľmi odlišný od iných mierových procesov. Je zaujímavé, ako už bolo povedané, podpísali tú dohodu vláda z Mali plus platforma, čo je vlastne skupina hnutí, Tuaregov, ktorí pôvodne boli za vládu, aj keď teraz už možno nie až tak veľmi, plus koordinácia e, džihadistickej skupiny Tuaregov. A my e, garantujeme tú dohodu, ako povedal môj predchodca, pán Demonton, e, dohodu podpísala ECOWAS, aj e, Africká únia, aj organizácia, aj, e, islamská organizácia, aj tie krajiny G5, ktoré sa účastňujú na tom okrúhlom stole monitoringu a takisto aj Alžírsko, ktorý vlastne celý tento proces vedie. Takže celý tento problém, e, ktorý tam vidím vždy, keď som na výbore, e, na tom monitorovacom výbore, tak snažíme sa dosiahnuť, aby boli akční, hoci ich je tam toľko tých aktérov. My sa takéže o to snažíme. Stretli sme sa aj s premiérom naposledy. Priamo mali s ním stretnutie a hovorili sme presne o tých e, o jednej z kľúčových, z kľúčových tém e, mierového procesu a to sú tie dočasné inštitúcie alebo ich vytvorenie, vymenovanie. Ako dobre viete, e, čo skoro budú E, voľby 20. novembra, to sú miestne voľby, ale už teraz dochádza k sporom medzi e, hnutiami na severe, ktoré nechcú voľby versus tých, ktorí chcú voľby a tak ďalej. A tieto hnutia sa na nás obracajú, aby e, sme vykonávali tú mediáciu, aj alžičania a tak ďalej a vlastne berú nás ako, e, ako istých, proste snažia sa nás rozdeliť jedného proti e, druhému a preto e, je dôležité, aby Európska únia zohrávala dôležitú úlohu práve pokiaľ ide o tú akčnosť alebo jednotnosť e, tohto procesu mediácie. Na tomto by sme naozaj mali e, trvať. Sú tam aj iné princípy, ktoré tento proces celý nejakým spôsobom e, podporujú. Je to taký ten všeobecný prístup a chcem povedať, že mierový proces tiež má istú, istý nedostatok. A to síce bol z našej strany, dá sa povedať, E, nanútený v tom zmysle, že neexistuje k nemu plán B. Ani vlády, ani tie, tie hnutia ho úplne neakceptovali ako ich vlastný proces. E, na tom ešte treba pracovať. Máme tu leadership najmä zo strany e, Alžírska a ten monitorovací e, výbor e, jednak má stály výbor, ten sa e, stretáva, raz do mesiaca a potom sú tam štyri podvýbory, e, politické otázky, rozvoj, decentralizácia, a zmierenie medzi jednotlivými stranami. A každý z týchto štyroch podvýborov eh, je tam vlastne podpred, eh, teda spolupredsedom je Alžírsko a iná krajina. A my sme tam ako keby spolupredseda. Hm. A snažíme sa dosiahnuť eh, práve jednotnosť v rámci tej mediácie, e, takú akčnosť. Ďalšia otázka. E, nemecká otázka Trust Fund otázka je to e, zaujímavá, pretože tento trastový fond, e, vlastne keď sa pozrieme na jeho základ alebo na jeho pôvod, vznikol alebo vznikli iba na e, účely Sahelu a jeho rozvoju. Taký bol, taká bola tak geneza. A potom španielská vláda plus minister Garcia Magarajo patril medzi prvých aktorov, ktorí to e, podporili a potom samozrejme bola tá hrozná migračná kríza, boli tie hrozné zá, zábery detí, ktoré zomierali e, na pláži, všetci ľudia boli z toho šokovaní a e, tieto e, transfondy vlastne boli tesne pred tou valetou a vtedy sa e, Európska únia rozhodla prijať isté riešenie problému, ktorý E, treba sa rovno povedať, že zasiahol veľmi silne samotnú Európsku úniu. Čiže e, tieto trastové fondy majú bojovať proti základným faktorom alebo spúšťačom takéto e, migrácie. A vlastne už teda e, to nie je určené iba na ten Sahel ako pôvodne, ale e, na, na, na všetky príčiny e, migrácie. Takže máme tam teraz niečo, máme to obohatená o tento druhý aspekt, celá Afrika, nie iba Sahel. A potom tam dali vlastne ako keby ešte tretí aspekt, a to je Severná Afrika, e, čo je téma, ktorá doteraz otvorená e, nebola. Čiže tieto trastové fondy, alebo tento trastový fond funguje e, na to, aby sa rozvíjal akčný plán, ten regionálny akčný plán, o ktorom som hovoril, tak vznikol teda a do istej miery tam nastali e, zmeny, aby sa e, reagovalo aj na otázky migrácie a teraz už je vlastne e, taký stav, kde migrácia je prepojená veľmi úzko na otázky bezpečnosti a, ako som aj povedal, vlastne e, kontrolu teritoria. E, pokiaľ tá kontrola tam nie je zo strany e, štátu, prichádza, dochádza všetkým týmto javom, migračným, bezpečnostným, terorizmus nakoniec. A pokiaľ ide o tie otázky bezpečnosti, ktoré boli svojho času, alebo tie problémy, ktoré boli v severe, v severnej časti Mali, teraz už e, sa posúvajú aj nižšie a Trastový fond bude musieť riešiť aj otázky bezpečnosti, ale vždy v kontexte priameho alebo nepriameho prepojenia na otázky migrácie. Objemy alebo tých počet projektov, je 36, ak si to dobre e, E, zatiaľ sme využili približne 60 tých trastových fondov, ktoré sme mali k dispozícii. Je to vyše 500 miliónov a pokiaľ ide o nový, nové riadenie toho trastového fondu, budeme sa orientovať ešte viac práve na e, otázky migrácie, ale e, naďalej zdôrazňujeme aj otázku bezpečnosti a vnímajú to tak aj krajiny e, G5, ako som už nakoniec povedal, má aj ten permanentný testový sekretariat a ďalšie krajiny e, G5, ktoré využívajú tieto financie. Otázka Číny, to som myslím už e, prebral. Klimatické zmeny, to nechám kolegovi. Tretí bod, e, západná Sahara. To myslím už bolo dobre e, zodpovedané a potom a potom je to otázka vzťahu e, medzi Európou, Magrebom a Sahelom a v tomto e, vzťahu 5-5 G5, 5 krajín Magrebu plus Európska únia, čiže 5-5 EU. A je to dôležitá téma, mám osobné kontakty, organizoval som viaceré stretnutia na ministerskej úrovni, aj na tej najvyššej úrovni. E, hovorili sme o tom, e, ako e, orientovať aj dialog medzi Marokom a Alžírskom. Nie je to ľahká úloha, postupne sa tomu venujeme. Snažíme sa podporovať, a vytvárať tieto vzťahy ale v prvom e, rade sa snažíme neotvárať otázku západnej Sahary, pretože to je naozaj citlivá záležitosť a keď ju budeme otvárať, tak e, sa nikdy neposunieme ďalej. E, pán Vanda, vy ste sa pýtali na Južný Sudán, to už je mimo môjho mandátu, ale hovorili ste aj o otázke utečencov a v tejto súvislosti, ak dovolíte, vy ste hovorili po španielsky, tak ja rád budem tiež odpovedať po španielsky Otázka utečencov e, vlastne súvisí s inou témou, o ktorej sa veľa nehovorí, ale už bola spomenutá. Hovoríme tu o veľmi závažnej humanitárnej kríze e, v regióne e, jazera Čad. Máme tam Niger, tam sú tri krízy naraz, Libyska, Malíska aj mm, kríza Boko Haram, potom máme Čad. Tam riešia otázku sudanskej krízy, stredoafrickej krízy a navyše ešte aj tá kríza e, Boko Haram tiež ich zasahuje. A to, čo Boko Haram vytvoril v, tejto region, v tomto regióne, to e, možno spôsobí humanitárnu krízu, ktorú čoskoro budeme musieť aj my riešiť. Z hľadiska obchodného dochádza k zaujímavému, k veľmi významnému e, obchodu medzi Čadom a e, Nigériou, čo je e, veľmi zaujímavá E, oblasť a to je, to je, to je zóna, kde naozaj milióny ľudí, ľudí e, žije, obchoduje a teraz dochádza k problémom, pokiaľ ide o výživu aj na obidvoch e, teda stranách tohto jazera a aj tá brutalita zo strany Boko Haram vlastne vytvára neistotu v celom regióne. A Čad, čo je bojovná krajina, má takú minulosť, momentálne E, je pod výrazným e, tlakom. Máme tu ten e, rozmer nadnárodný, je tam jednotka piatich krajín, alebo tam jednotky piatich krajín, ktoré sa snažia zohrávať istú úlohu v celom regióne, obhajú sa, alebo teda brania sa aj s pomocou Európskej únie. Máme tam 50 miliónov eur prostredníctvom nástroja stability. A naozaj toto je otázka migračného, migračnej krízy prvej kategórie, e, ktorá e, časkoro sa nás pravdepodobne bude dotýkať e, pokiaľ o Sahel. A vrajím, Sudan, respektíve Južný Sudan, to už nie je otázka na mňa, ale tiež je to situácia, ktorá ovplyvňuje aj Čad. Čad je kľúčová krajina, je to krajina, ktorá je pod tlakom, je to predsednícka krajina Africkej únie, je to predsedníctvo G5 zároveň, predsedníctvo stratégii pre Sahel, zároveň je to sídlo Barkanu a sídlo nadnárodnej, eh, nadnárodných jednotiek ozbrojených a takisto tam sídli aj šéf Minusmi Anadith, čo je vlastne generálny riaditeľ alebo generálne riaditeľstvo eh, celé Minusmi, je tam eh, to proste inštitúcia, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu. A Čad naozaj je krajina e, bojovnícka, krajina, ktorá sa bude brániť. E, sú to ľudia, ktorým, ktorí veľmi radi bojujú, niekedy až, až príliš e, radi by som povedal, ale naozaj je to krajina, ktorá sa bude obhajovať a bude sa brániť a môže tam e, vzniknúť naozaj humanitárna kríza, ktorá zasiahne aj nás v podobe migrácie. Takže tým som dúfam odpovedal na všetky otázky. Dúfam, že som nebol príliš, e, príliš e, zdlhavý. Nie, ďakujem pekne, pán e, vyslanec. Naozaj, vy ste veľmi dobre trošku vysvetlili, aspoň vieme, prečo tieto otázky treba koordinovať. Pol, ty by si chcel, alebo ty by ste chceli reagovať. Bola tam otázka klimatické zmeny, otázka Brexit. Neviem, či toto chcete namočiť. On climate change, I... Klimatické zmeny. tie predstavujú inú výzvu, než to, na čo sú e, krajiny Sahelu teraz e, zvyknuté. A to v tom zmysle, že vytvorili sa isté systémy, ako riešiť to, že e, raz za dva alebo tri roky je tam príliš veľké sucho, alebo e, prší v nesprávnom čase v úvodzovkách, alebo sú tam dokonca záplavy. Nedávno tam boli záplavy uprostred Sahary. Majú na to nejaké systémy, ako tieto otázky riešiť, ale potom už je iná situácia, keď zrazu sa vám geografia úplne mení. Pokiaľ máte čas krajiny, kde historicky ľudia chodili pásť e, e dobytok a zrazu e, už to nie je možné, pretože, je to čoraz menej možné, pretože sa to mení na púšť ten región. A teda títo e, pastieri, namiesto toho, aby prešli e, cez e, dané oblasti smerom na juh a majú pocit, že na, na, musia zostať na tom juhu, E, nie iba dočasne, ale dlhodobo, tak môže to vytvárať konflikt. E, dostávajú sa do regionov, kde napríklad ľudia sú dlhodobejšie, e, sa, sa venujú polnospodárským aktivitám, nie kočovným a nedávno som bol v Nigérii, pýtal som sa tam jedného človeka, aké má problémy a hovoril mi na vidieku, že každý rok polnospodári E, vlastne e, pestovali e, rôzne plodiny v regióne alebo v časti kde prechádzali tí obchodníci z dobyku, tí sa potom stiažovali, oni to potom presunuli, proste vždy z toho bol nejaký problém a je možné za normálne okolnosti vynegociovať, ale pokiaľ klimatické zmeny vám situáciu menia a všetko posúvajú, celé, všetky tie aktivity smerom na juh a vieme, že sa tieto veci dejú na celom svete, ale v tomto regióne konkrétne sa už takto prejavujú, napríklad pokiaľ ide o e, jazero, Čadské jazero. Tam experti niektorí hovoria, že sa zmenšuje, druhý, že nie, ale praktický dopad je ten, že to destabilizuje región. Ak si myslíte, že ten e, región Sahel už aj tak bol pod tlakom, ten tradičný model, ktorý tam fungoval, pretože e, je to nestabilita, terorizmus a náraz počtu obyvateľov, tak klimatické zmeny k tomu ešte viacej prispievajú. A samozrejme, pôda sa nedá do nekonečna nafúkovať, ani vegetácia sa nedá do nekonečna e, pridávať. Čiže reálny e, plán, pokiaľ ide o klimatické zmeny, tam e, úprimne povedané nie je a nejaké strategické vnímanie toho, čo to je vlastne Sahel alebo Západná Afrika, čo by mali spraviť v otázkach klimatických zmien, to ešte zatiaľ nevieme povedať a možno je to otázka, ktorá by sa mala dostať e, na program. Obzvlášť v e, čase, kedy si vedomujeme, že je e, čas neištejšia politika v USA v tejto oblasti, pričom tá európska je čas jednotenejšia a jasná. Toto je nová oblasť, kde by EU možno chcela e, zatvoriť technickému partnerstvu s krajinami regiónu, aby diskutovali o tom, ako s tým narábať. A potom k e, otázke britskej politiky. Pán Tadok, myslím, má pravdu. E, je E, ne, neisté, či e, Veľká Británia dokáže vyvinúť svoje e, vlastné nezávislé programy pre Sahel. Trošku sa to zmenilo v poslednom roku, dvoch, ale väčšinou Veľká Británia radšej fungovala cez e, mimovládky v Londýne, ktoré sú v e, Saheli veľmi dobre zakorenené, vedia dobre e, robiť individuálne programy, vedia dobre spolupracovať s miestnymi komunitami, ale nemajú stratégiu. Nemajú rozvojovú politiku rozvoja Sahelu ako takého Takže ak e, by došlo k Brexitu, bude treba vytvoriť nejaké partnerské dohody, v rámci ktorých by sa sformalizovala štruktúra účasti na e, Veľkej Británie na e, politike EU pre rozvoj Sahelu. Treba na to myslieť pri nástroch, napríklad v EUTM. Tam sa veľmi často podielajú britskí vojaci na jednotlivých operáciách. E, keď Británia opustí EÚ, e situácia pre EÚ bude e, tu podobná, ale niekto bude musieť popracovať na inštitúciálnom porozumení. Norsko do určitej miery napríklad sa zúčastňuje na EUTM a takisto aj operácie v e, Stredoafrickej e, republike. Tam e, tiež boli určité zložky z Gruzínska, takže v mnohých sférach či už ide o financovanie zo strany štátu, rozpočtová podpora napríklad, e, keď e, Európy rozpočtovú podporu, nebolo by racionálne pre Veľkú Britániu, aby sa snažila e, úplne o vlastný bilaterálny proces vyrokovať si rozpočtové dohody napríklad. Veľmi často v krajinách Sahelu nie je žiadna diplomatická prítomnosť Veľkej Británie je tam možno mm, je, je jedna, eh, jedno malé veľvyslanectvo eh, v Mali, v Burkine Faso žiadne, v Mauritánii žiadne, v Nigeri žiadne, v Čade žiadne. sú e, tam pritomní ale v rámci delegácie EÚ. E, tam sú prítomní e, dvaja ľudia, ktorí sledujú výboj v Čade. Takže budeme musieť popracovať na tom, aby teda Británia svoj záujem o Západnú Afriku a krajiny Zahelu vlastne prispôsobila určité e, dohody o kooperácii budú potrebné. Je nepravdepodobné, že väčšina veci, e, ktoré EÚ sa rozhodne robiť v Saheli, e, by Veľká Británia vnímala ako nejaké sporné, napríklad podpora mieru, E, tréning e, policajných zložiek, e, podpora chudoby vo vedeckých oblastiach. Pravdepodobne tam nebude žiaden rozpor s politikou Veľkej Británie. Ospravedlňujem sa, že som na vás vytvoril trošku tlak v tejto oblasti, ale to bude čoraz aktuálnejšia téma v budúcich mesiacoch, ale je to hudba pre moje uši, lebo ja chcem, aby Británia zostala čo najúžšie spojená s EÚ vo všetkých štruktúrach spoločnej bezpečnostnej zahraničnej zahraničnej politiky eh, snažiť sa konať bilaterálne v tak obrovskej eh, oblasti ako Sahel, to by bolo veľkou výzvou, keby sme to mali eh, robiť osamotene. Nie je potrebné znovu vynaliezať koleso. Ďakujem našim dnešným expertom. Mali sme na túto veľmi zaujímavú tému, veľmi otvorenú diskusiu, odkedy som mm, vypracoval moju správu pred troma rokmi. E, došlo tu k našnému vývoju, koncept G5, detailný e, plán, ktorý tu už je vytvorený. Ale samozrejme region ostáva e, veľmi Eh, zraniteľný, je tam veľmi veľa víziev pre budúcnosť a s klimatickými zmenami, s džihadizmom a teda tou diálnicou teroru Boko Haram v eh, Nigérii eh, a teda inými skupinami. Sú tu obrovské problémy ktoré nemôžeme eh, vytesňovať. Musíme sa im venovať eh, v blízkej budúcnosti na našom výbore. Ďakujem vám pekne páni za vaše príspevky a teraz eh, si dáme minútku prerušenia, pretože sa s pánom Kukanom vystriedame v kresle predsedajúceho. Ďakujem. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we... Dámy a páni, e, príjemné popoludne. Teraz sa budeme venovať e, bodu 5, uzavretie komplexnej hospodárskej obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane. Rada to prijela a bolo to podpísané na samite 30. oktobra medzi EÚ a Kanadou po tom, čo bolo potrebné prekonať dramatické politické výzvy e, v poslednej chvíle, dohoda CETA je veľmi moderná, je to právne záväzný nástroj. 1595 strán e, dlhá je tam e, oddelená, e, e, oddelená dohoda o partnerstve, kde sa hovorí aj o politických ekonomických vzťahoch medzi EÚ a Kanadou. Je tu potrebný súhlas parlamentu pre plnú aplikáciu CETI aj pre systém ICS a to sa udeje až potom, keď všetky členské štáty dohodu ratifikujú. AFET, sa vyjadruje k stanovisku INTA, ktoré je gestorským výborom. Pokiaľ ide o e, e, strategickú dohodu strategickom partnerstve, budeme musieť hľadať na, čakať na e, radu. V tom prípade bude gestorským výborom AFET. Našim spravodajcom je Charles Tanok a chcem mu týmto dať slovo, aby nás uviedol do témy. Charles, nech sa páči, ďakujem pekne, Eduard e, cítim sa ako chameleón a pre, e, prešiel som z pozície predsedajúceho do pozície e, spravodajcu za 5 minút. Áno, je to dôležitá dohoda. Takmer uvrhla Európsku úniu do krízy prednedávnom. nedávnom E, celá táto téma práva pre e, regionálne parlamenty v prípade e, Valonska takmer podrilo 7-ročný proces vyjednávania. Zadržiavali sme tých, nevedeli sme, čo sa stane a teraz sa zdá, že námietky boli vyriešené, odstratené. Nie som si celkom istý, že viem, k akým dohodám dospeli eh, premiér eh, Belgická s Valenským parlamentom, ale to sa pravdepodobne eh, dozvieme, čo skoro ide o veľmi komplexnú obchodnú dohodu, ktorá má vyššie 1500 strán. Tí v mojej krajine, teda, ktorí si myslia, že môžeme vyrokovať Brexit, teda v, sú, v súvislosti s Brexitom 60 eh, nových obchodných zmluv len tak, tak tí si veci predstavujú príliš jednoducho. Boli to komplexné rokovania v mnohých kontroverzných oblastiach ako ISDS. V, v prípade TTIPu E, eh, tam e, pravdepodobne tento projekt e, bude neúspešný v dôsledku e, zmien po januári. Tu si myslím, že Kanada e, mala šťastie. Nafta má e, teraz budúcnosť. Trump povedal, že chce znova otvoriť rokovanie o nafta, takže globálna klíma je momentálne dosť neistá, pokiaľ ide o zahraničný obchod a zahraničnú politiku. Ale v prípade Kanady sme mali šťastie Eh, Odpor Valonska bol prekonaný, eh, dohoda mala byť ratifikovaná členskými štátmi teraz a teda ich eh, národnými mm, parlamentmi a provizorne by mala vstúpiť do platnosti budúci rok ešte aj predtým, než sa formálne celý ratifikačný proces ukončí. Moje stanovisko je pomerne krátke v zásade. E, ide o to, že navrhujem súhlas tohto výboru k teda návrhu INTA. Kanada je veľmi e, krajinou s úzkým e, partnerstvom z EÚ. E, je to veľmi zrelá demokracia a je zrelá ekonomika. Dúfajme, že teda budeme obchodovať viac e, v mnohých oblastiach. V dôsledku tejto dohody v prískej tlači sa hovorilo, že sa predpokladá, že v budúcich dvoch rokoch, predtým než dôjde k Brexitu, e, Británia E, e, britská e, výmena sa zvýšil 20 s Kanadou, takže to bude naozaj pre moju krajinu veľmi smutné. Teda pre moju krajinu, ktorá má jedinečné vzťahy s Kanadou. Kanadská ústava je v zásade zákonom britského parlamentu. E, toto teda e, bude niečo, čomu sa budeme musieť e, venovať, ako teda Britániu udržať ako súčasť všetkých týchto dohôd. Premiér Trudeau a Vyjednávači e, v všeobecnosti sa tiež e, vyjadrili negatívne, keď e, hrozilo, že teda dohodu CETA by sa nemalo podariť prijať. Ja teda, pokiaľ ide o túto, túto moju správu, 15. novembra je tu lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, teda zajtra. Nie som si zatiaľ vedomý nejakých pozmeňovacích návrhov. A no, neviem si predstaviť, že by tam mali byť nejaké veľké námietky zo strany hlavných politických skupín zastúpených v tomto výbore. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene PP dostane slovo pán Mon. Ďakujem pekne teňový spravodajca EPP, pán Kovačev, ale mal nejaké problémy s letom a poprosil ma teda, aby som vystúpil eh, v jeho mene. Čiže prečítam eh, to hlavné, čo chcel povedať v rámci svojho e, vystúpenia. Pán Kovačev plne podporuje stanovisko pána e, Tanoka, aj to stručné e, zodôvodnenie toho súhlasu, aj samotný súhlas s dohodou CETA považuje dohodu za najmodernejšiu dohodu tohto typu zo strany EÚ veľa rokov sa veľmi citlivo a pozorne e, rokovalo o tejto dohode a výsledok e, tohto procesu je naozaj vyvážená dohoda, ktorá prináša konkrétne výhody pre európske podniky, e, najmä pokiaľ ide o odstraňovanie a znižovanie cieľ v mnohých prípadoch hneď po vstupe tejto dohady do Eh, platnosti a bude tam úspora 500 eh, miliónov eur eh, ročne na práve clách, ako náhle všetky tieto postupy vstúpia do platnosti. A takisto zdôrazňuje pán Kovačev, že v rámci dohody CETA je nastavený aj diemenský program na uznávanie kvalifikácií, profesionálnych kvalifikácií zo zahraničia v niektorých sektoroch a takisto zdôrazňuje, že profesionáli z Európy a takisto aj spolupracovníci európskych podnikov budú môcť pracovať na druhej strane Atlantiku e, jednoduchším spôsobom a to pomôže európskym podnikom riadiť a vykonávať svoje e, operácie, svoje aktivity e, v Kanade a naopak. A takisto zdôrazňuje, že európske podniky budú môcť ponúkať tovar a služby nielen e, v rámci teda toho federálneho, e, v rámci federálnej, úrovne, pokiaľ ide verejné obstarávanie, ale aj na e, úrovniach regionálnych, respektíve lokálnych v Kanáde. Či už je to distribúcia vody, či už je to elektrická energia, doprava, železnic, železničná doprava, mestská doprava, tam všade to platí. Čiže vytvárajú sa nové e, možnosti aj pre e, našich polnohospodárov e, a zároveň tie citlivé miesta pre európskych e, výrobcov sú tam ochránené a takisto sa e, podporujú inovácie a podporujú sa aj práva e, obyvateľov v súvislosti s sociálnymi a environmentálnymi štandardmi. On e, je poslanec za Bulharsko a zdôrazňuje, že počas e, e, rokovaní bola dosiahnutá aj dohoda tá, že bude zrušená výzva povinnosť pre občanov Bulharska a e, Rumunska, čo je dohoda, ktorá vstúpi do platnosti 1. decembra 2017. Zo všetkých týchto dôvodov pán poslanec Kovače podporuje a plne podporuje správu pána Tanoka a samotnú ratifikáciu dohody CETA. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pán López, teraz za skupinu SND. Ďakujem pekne, ja vystúpim za skupinu SAD, ale chcem vysvetliť pozíciu, ktorú má Antony Pančeri, ktorý je zodpovedný za tú tému v rámci našej eh, skupiny a chcem ho teda hovoriť v jeho mene a chcem vlastne prezentovať jeho stanovisko, jeho názor, keďže on dnes osobne tu nemôže byť prítomný. Pán Panče sa chce poďakovať pánovi Tanokovi za vykonanú prácu, ale zároveň chce e, teda rovno povedať, že je náročné, aby tieňový spravodajca, človek, ktorý je zodpovedný za takúto e, za takéto stanovisko a takúto správu nemohol pripravať pozmeňovacie návrhy, že vlastne jediná možnosť je e, buď súhlasiť alebo nesúhlasiť, že je to také, taká binárna možnosť. A takisto pán, e, pán Čeri chce e, povedať, že tieto pravidla možno by sa mohli zmeniť, aby sa takýmto spôsobom stanoviska, takýmto binárnym spôsobom aby sa už do budúcna takto nepripravovali je o to, že kým e, nebude jasné, v, v akom znení tá dohoda bude e, na plenárke, e, tak zatiaľ definitívne stanovisko nie je možné poskytnúť. Sú tam ešte viaceré právne stanoviska, ktoré majú byť zverejnené. Je možné, že tu je riziko toho, že nebude sa hlasovať za nejakú dohodu, kde ešte rovné otázky nie sú jednoznačné. A Máme tu aj eh, situáciu, ktorá vyplýva eh, z dohody vo valonskom eh, parlamente. Tam vlastne došlo k de facto zmeneniu tej pôvodnej dohody, aj tá vlastne možnosť, aby sa Belgicko obratilo na súdny dvor, aby ten posudil, či daná dohoda je v súlade s európskym právom. A podľa Pančeriho hm, by z tohto malo vyplývať, že e, e, treba hovoriť o spoločnej žiadosti e, Francúzského parlamentu aj voči e, e, stanovisku súdneho dvoru. Pán Buchner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My všetci pravdepodobne sme za zintenzívnenie obchodu s Kanadou. Myslím, že všetci chceme, e, želáme si odburávanie cieľ, ale predsa len e, sa na to treba pozrieť e, lepšie. Takže možnosť pre komisiu vyrokovávať takéto dohody a schopnosť EÚ takéto obchodné dohody uzatvárať sa popisujú v článku 207 zmluvy o fungovaní Európskej únie a tam sa vyslovene hovorí o obchodných e, zmluvách. Ale v tejto e, zmluve tu dochádza e, do ovplyvňovania vnútornej štruktúry členských štátov aj demokratickej štruktúry členských štátov. Chcem vám pripomenúť, že zákonodárstvo napriek odlišným formuláciám pôvodne je obmedzené podmienkou, e, že e, nebude predstavovať e, prekážky pre investície a obchod, ktoré by neboli nutné a toto nutné to bude treba interpretovať. Tu je interpretácia odlišná v anglosaských krajinách, v kontinentálnej Európe napríklad ale to nám môže byť jedno. Dôležité ako to budú interpretovať Eh, potom rozhodní eh, eh, sudcovia, a to je jasné. A potom investičné súdy, alebo ako ich nazývame, nesplňajú ani len minimálne štandardy, ktoré obvykle požadujú od súdov mimovládnej organizácie. Takže toto ani nie je nutné zo strany obchodu. Napríklad firma Bayera BASF značne prispeli e, v kandidatúre amerického prezidenta e, Trumpa, ktorý e, sa stavia proti takýmto zmluvám. Takže takéto firmy to naozaj nepotrebujú. Celkovo musím povedať, obchod, intenzívne obchodu áno, ale ovplyvňovanie štruktúr členských štátov nie. A preto budeme hlasovať proti e, dohode. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte e, e, tu máme zastupcu z TG e, Trade, pána Tričoneho. Tým tomu dostávam slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že môžem byť vystúpiť na tomto výbore a objasniť veci. Nebudem hovoriť príliš veľa. Myslím, že spravodajca veľmi presne opísal dohodu Čiže nebudem sa vyjadrovať k otázke hospodárskej hodnoty, ale rád by som snad vám povedal, že analýzy sú často založené na celkovom hospodárskom význame relatívneho hľadiska k veľkosti oboch ekonomík a to skresluje hodnot, pohľad na hodnotu tejto dohody, hlavne keď sa hovorí o dopadu kanadského hospodárstva na hospodárstvo Európskej únie, ktoré je asi 20 krát väčšie, ale rád by som eh, vás vyzval, aby ste sa pozerali na absolútne čísla o zvýšenie obchodu a investícií a zvážili eh, skutočne, že tie spoločnosti, ktoré obchodujú s Kanadou, tak odstránenie obchodných bariér, eh, na začiatku zjednodušenie cieľ, tak podporí schopnosť rásť a zamestnávať. No a čo sa týka hľadiska postupu, tak nemôžem nič povedať, len povedať, že predbežná aplikácia, tak ako sa bežne uplatňuje od prijatia Lisabonskej dohody, sa bude diať len keď parlament dá svoj súhlas, aj keď rada už schválila predbežnú aplikáciu, ale to rozhodnutie bude fungovať až po súhlase parlamentu. Ešte jedno objasnenie týkajúce sa interpretácií a rôznych deklarácií, ktoré spojené s touto zmluvou v bezprecedentných číslach a počtoch eh, sa stalo po diskusiách eh, v Valonsku, ale čomu predchádzali aj diskusie v iných členských štátoch, je, že zmluva je teraz zmenená. Ale veľa revizných doložiek, ktoré obsahujú budú ako spustená komisia má jasné náznak toho, akým smerom táto revízia by mala ísť. My tiež eh, myslíme, že Kanada kde súhlasí s týmto smerovaní, smerovaní kvôli rozsiahlým vlastne diskusiám s Kanadou za ostatné roky, takže môžete čakávať, že komisia bude pracovať eh, na ICS, smerovanie ktoré, o ktorom hovorila komisia, čo je smerovanie, e, ktoré predpokladá aj samotná dohoda a ktorom sme z toho s kanadskou vládou. Regionálny, regionálna valonská vláda môže požiadať belgickú vládu, aby požiadala stanovisko Európskeho súdneho dvora o kompatibilite s európskymi dohodami Komisia je presvedčená o výsledku tohto, pretože komisia nechce príjmať nič, čo by nebolo kompatibilné s európskymi zmluvami. My nemáme pochybnosti o tom, že členské štáty, alebo nemáme strach, že ehm, členské štáty požiadajú súd, aby skontrolovali, či sme to urobili, hej? No a to nie je prípad, ako myslím, že som počul napadnutia a spochybňovania dohody, ale stanoviska o kompatibilite samozrejme, ak sú rozhodne, že niečo nie je zlučiteľné za Európskou dohodou, tak sa ho bude treba vyjadriť príslušné následky. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Teraz sa prihlásili rečníci ako prvý pán Kelam. Ďakujem pekne. Pán predseda, rád by som vyjadril pár všeobecných pripomienok a najskôr by som chcel poďakovať kolegovi Tanokovi za vynikajúce stanovisko. Myslím, že je veľmi dôležité nezabúdať na to, že takéto dohody sú logickým vyjadrením základných záujmov Európskej únie ako takej. A že dohoda CETA bude výrazným príspevkom tomu, ako vytvárať a posilňovať transparentné štandardy globálneho obchodu v 21. storočí. Pretože Kanada je náš strategický spojenec už 20 rokov. A spojenec v medzinárodnej politike a ja dúfam, že dohoda CETA pomôže zamerať sa pozornosť. A transatlantické vzťahy. No a dobre, že zmluva predpokladá tiež vytvorenie trvalého investičného súdu s mechanizmom odvolania a nesmieme zabúdať ani na to, že CETA znamená novú dohodu o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou. Takže ja vítam skutočnosť, že tri veľké politické skupiny, alebo myslím, že štyri veľké politické skupiny podporujú túto dohodu a ja želám úspech kolegovi Tanokovi a nám všetkým ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie. Takže slovo dostane opäť pán Tanok, aby zobral diskusie, no myslím, že tu bola isté nedorozumenie, možno ja som tomu zle rozumel kvôli tlmočeniu, ale keď vystúpil socialistický kolega v mene pána Panzeriho, tak myslím, že povedal, že tu je skutočnosť, že nemôže meniť moje stanovisko. myslím, že nemohol že zmeniť tú dohodu, ale moje stanovisko kde mu môže byť alebo nie. Takže áno, moje stanovisko sa dá meniť. Ak sa vám nepáči, čo hovorím ja, v mojom stanovisku môžete predložiť pozmeňujúce návrhy, ale zmluva sa nedá meniť samozrejme a ak chcete doplniť niečo do textu alebo niečo z neho odstrániť, tak môžete a ja to so zájmom očakávam. Ďakujem pekne. A predtým, než ja ukončíme tento bod programu, tak by som chcel povedať, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra 15. 11. 12.00. Tak ako povedal spravodajca, jediný možný pozmeňujúci návrh je zamietnutie súhlasu. Dobre. Predtým, než začneme ďalší bod programu, to malo byť o 17.30 Momentálne nie sme uznačenia schopní, takže o 5 minút budeme pokračovať. Ladies and gentlemen, take your seat. Dámy a páni, prosím, usaďte sa. Budeme pokračovať. Dámy a páni, budeme pokračovať. Teraz prejdeme do programu číslo 6 a to je zvolenie štvrtého podpredsedu. Ako viete, predchádzajúci čtvrtý podpredseda pán Plenkovi sa stal premiérom svojej krajiny, takže my musíme zvoliť jeho nasledovníka do tejto funkcie sme uznášenia schopní, to znamená 18 poslancov Európskeho parlamentu, je ich tu viac ako to, takže môžeme prejsť a prísť a pristúpiť k voľbe. Takže teraz by som požiadal o nomináciu na tento post. Pán Gáler žiada o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene skupiny EPP by som navrhol pani Dubravku Švicu na pozíciu podpredsedničky ona v prípade, že bude zvolená, to akceptuje a bohužiaľ je na letisku v Mníchove a nie je e, prítomná. Ďakujem pekne a môžem povedať, že ona splňa všetky kritéria na to, aby sa vyvolala tejto funkcie nejaké ďalšie nominácie. Zdá sa, že nie. Takže chcem sa spýtať, kto je za. Za zvolenie pani Švica. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že to bolo jednoznačné, takže gratulujem pani Švice v jej neprítomnosti. Nemôžem ju požiadať, aby prišla medzi nás za predsednícky stôl, ale na budúce. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, prejdeme k hlasovaniu o správe o alebo návrh správy o výročnej správe o ľudských právach a demokracie vo svete rok 2015 a politika Európskej únie v, tejto, v týchto otázkach. Je to náročné hlasovanie, takže požiadam vás o spoluprácu. Najskôr by som sa chcel spýtať spravodajcu pána Weidenholcera, či nám niečo chce k tomu povedať. Ešte predtým, než pristúpime k hlasovaniu, ďakujem pekne Ďakujem pekne, ja nechcem sa ujmať slova, pretože nás čaká skutočne dlhé hlasovanie a chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prispeli k správe. Ďakujem veľmi pekne. Vážime si váš príspevok. Pripravte si vaše kartičky. Hlasovacia začneme poprvé. Budeme hlasovať o kompromise 19. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatý. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmiňujúci návrh 191 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 197 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmejúci návrh 207 za, proti, zdržali sa, to si budeme musieť overiť. Takže hlasujeme o pozmejúcom návrhu 207. Hlasovanie otvorené. Vote is closed ukončené. Bolo to zamietnuté. si návrh 208 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Nasleduje kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí Pozmeňujúci návrh 221 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 200, teda pozmeňujúci návrh 222 za. Pardon, hlasovanie po častiach. Prvá časť pozmeňujúceho návrhu 222 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. si návrh 223 za, proti, zdržali sa prijatí 224 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 231. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 237. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 27. Za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 248 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 31 za, proti, prijatý. Pozmejúci návrh 266 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 270 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis, pozmeňujúci návrh 271 za, pro, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 32 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 275 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 276 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 277 za, proti, zdržali sa, zamietnutí Kompromis. Pozmeňujúci návrh 278 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 33. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 284 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 285 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 286 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme opätovne. Pozmeňujúci návrh 286. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. bolo to zamietnuté. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 293 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 294 za, proti, zdržali sa zamietnutí. si návrh 295 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 296 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozrieme si návrh 297 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozrieme si návrh 298 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozrieme si návrh 299 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozrieme si návrh 300 za, proti, zdržali sa prijatí. 301 za, proti, zdržali sa prijatí. 302 za, proti, zdržali sa prijatí. 303 za, proti, zdržali sa prijatý. 304 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 305 za, proti, zdržali sa, prijatí. 306 za, proti, zdržali sa, prijatí. 307 306, chcete si overiť? Dobre, 306, elektronická kontrola. Toto pozmeňujúce návrhu, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 307 za, proti, zdrhali sa zamietnutí. 308 za, proti, zdržali sa zamietnutí 309 za, proti, zdržali sa zamietnutí 310 za, proti, zdržali sa Potrebne si to overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 311 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 312 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kontrola, dobre, si overíme, pozrieme si návrh 302. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Bolo to jasne zamietnuté. Kompromis 37. Pozrieme si návrh 313 za, proti, zdržali sa, to si overíme elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 303. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 37 za, proti, držali sa prijatý. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatý Myslím, že to bolo zamietnuté, ale elektronicky si overíme kompromis 38. Vote is open. Vote is closed. Slovanie je ukončené. A bolo to prijaté. si návrh 326 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 327 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 328 za, proti, zdržali sa, prijatý. 329 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 347 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 349 za, proti, zdržali sa, prijatí, pozujem si návrh 350 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. si návrh 351 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 353 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 355 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ďalej návrh číslo 356 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 358 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 361 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 360 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 359 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 362 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Hlasovanie po častiach. Návrh 363. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Druhá časť. 363. Za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. Teraz je tu jedno hlasovanie k návrhu 364, 365 a 366 pretože to sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. Návrh 3, 6, 7. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 3, 6, 8 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si to. 3, 6, 8. Poprosím elektronicky si to overíme. otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Návrh 3, 6, 9 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 3, 7, 0, 7, 0 e, za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Elektronická kontrola, návrh 370. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Kompromis číslo 41, kto je za? Proti? Zdržal sa? Návrh prijatý. Návrh 385 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh e, kompromisný návrh 42 za, proti, držali sa, návrh prijatý. Kompromis 43 za, proti, držali sa, návrh prijatý. Návrh 406 za, proti, držali sa, prijatý. Návrh 407 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 408 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 409, hlasovanie po častiach, prvá časť, za, proti, zdržali sa, Návrh prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Návrh zametnutý, za to druhá časť teda. Kompromis 44. Za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Overíme si. Kompromis 44.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 Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Návrh 4-2-2. Za. Proti. Držali sa. Návrh zametnutý. Niekedy sa môžem aj ja pomýliť, ale moc mi s tým nepomáhate. Chcete si overiť 4-2-2? Otváram hlasovanie. 4-2-2. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Návrh 4, 2, 3. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 4, 2, 4. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 4, 2, 5. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 4, 2, 6. Za proti, zdržali sa, prijatý. 427 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 429 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 430 za, kto je proti, zdržali sa, návrh prijatý. 4, 3, 1 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Takže to si overíme elektronicky. Overím elektronicky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 4-3-2 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 4-3-3 za proti, zdržali sa. Návrh si overíme. 433. Zatvorím hlasovanie. Návrh bol zametnutý. Štyri, štyri za, proti, udržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 46 za, proti, držali sa, prijatý. 440 za, proti, zdržali sa, navrh, prijatý. 441 za, proti, zdržali sa, navrh, prijatý. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa, navrh, prijatý. Kompromis 38 za. Prosím. Proti. Držali sa. Prijatý. 449. Hlasovanie po častiach. Časť prvá. 449. Časť prvá. Kto je za? Proti. Zdržali sa. We check, we check first part of 449. Overíme si prvú časť 449, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zametnutý. Časť druhá. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. To je vtip, nie? Kompromis 49 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 51 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 52. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 4, 6, 3. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 4, 6, 4. Za. Pardon, to odpadáva. Takže kompromis 53 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 469 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Návrh 470 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 471 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Vyzerá to, že návrh bol zamietnutý. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol naozaj zametnutý. Návrh 472 za, proti, zdržali sa. Návrh zametnutý. 473 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 54 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 477 za, proti, zdržali sa. Návrh e, asi zamietnutý, ale ešte to overíme. Takže elektronicky otvar, e, si overíme 477, otváram hlasovanie. Konec e, hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 478 Charles, sorry, it would have been... fair. Charles, eh, to ste mali povedať eh, na úvod hlasovania. To teraz nie je veľmi džentlmenské od vás. But you're telling him no. Oh, sorry, I only saw the 28, sir. Uh, yes, absolutely. Nemalo by to uh, spôsobiť nejaký rozdiel poriadku, Charles, takže akceptujem to, váš vlast, to znamená, že návrh bol prijatý. Ďalej 478. Za, proti, zdržali sa. To si elektronicky overíme. 478. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Čaros, eh, ty hlasuješ ako? Návrh bol zamietnutý. Kompromis 55 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 56 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 57 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 58 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 4, 9, 3 za, proti, zdržali sa. Asi prijatý, ale overíme si to. 4, 9, 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 498 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 499 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 500 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 501 za, proti, zdržali sa, zametnutý. To si overíme. 5.01. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, ako som povedal. 5.02 za, proti, zdržali sa, Pomedzi tých, čo hlasovali, je to prijaté. 505 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 507 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 508 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 59 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 5, 1, 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 3 za, proti, zdržali sa, overíme si, overíme si 5 3, Otváram hlasovanie, koniec hlasovania, návrh bol prijatý. 5, 1, 4 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 5, 1, 5 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 60, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 5 9 za, 5, 5 na 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. To si ovaríme. prepáčte, 1 9. Uh, vote is closed. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Against, yes. Charles, ty si hlasoval proti? V tom prípade návrh bol zamietnutý. 5-2-0. Rozhodnutie predsedu bolo nasledované teda, že eh, hlasovanie poslanca sa bude akceptované 5-20 za, proti, zdržali sa, navrh, tak ako overíme si to, 520, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 5, 2, 1 za proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 5, 2, 2, za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 61, za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Prepačte, ale ja som videl, že to bolo zamietnuté, tak e, treba sa poriadne e, hlásiť. Takže overím si to elektronicky číslo 61, kompromis 61 Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej kompromis 62 za, proti, držali sa, návrh prijatý. Kompromis 63 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 5, 4, 7 za, proti, zdržali sa. Elektronicky to overíme. 5, 4, 8, povedal pán predsedajúci. Ešte budú tri hlasovania, teda tri hlasy už mám všetky, 29 bolo za a teda návrh bol prijatý. Návrh 549 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 0 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 1 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis 64 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, kompromis 65 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 66 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 5, 6, 7 a 5, 6, 8. Identické návrhy za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 67 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis, teda, pardon, kompromis 68 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 593 až 598, to sú identické návrhy, kto je za, proti, zdržal sa, návrh bol prijatý. Skontrolujeme si to. Nech sa páči hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmývací návrh 599 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 600 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Elektronicky si overíme šestovku. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. And it was adopted, sorry. A bolo to prijaté. Ospravedlňujem sa. 601 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 602 za, proti, zdržali sa 603 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 604 za, proti, zdržali sa prijaté, 605 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 606 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 607 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Overujeme si 607. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Amendment 608. 608. Za. Proti. Zdržali sa. To si opäť overíme. 6.8. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 609 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 610 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. A bolo to naozaj prijaté. 6, 1, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6, 1, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6, 1, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 6, 1, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6, 1, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6, 1, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 6, 1, 2-0 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 69 za, proti, zdržali sa, prijatí. 6, 2, 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 6, 2, 4 za, proti, zdržali sa, to si elektronicky overíme. 6, 2, 4. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A bolo to prijaté. Kompromis 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 628 za, proti, zdržali sa prijatá. 631 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Kompromis 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 6, 3, 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté 6, 3, 8 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to, 6, 3, 8. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. 639 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 72 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 73 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Overujeme si kompromis 73. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 6, 5, 6 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, kompromis 74 za, proti, zdržali sa prijaté. Šesť, šesť, päť za, proti, zdržali sa Ešte si to overíme. 665. -ku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 666 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, takže kontrolujeme si 666. -ku. Vote is closed. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 6, 6, 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 6, 6, 8 v dvoch častiach, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ako druhý, časti sa teda nebude hlasovať. Kompromis 75 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6, 7, 5 za, proti, zdržali sa, prijatá. 6, 7, 6 za, proti, zdržali sa, prijatá. 6, 7, 7 za, proti, zdržali sa, prijatá. 6, 8, 7 za, proti, zdržali sa, prijatá. 6, 8, 7 si teda preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Hm. Prijaté. Dobre, v poriadku, je to prijaté. okay. Okay. Next is uh, amendment. Nasleduje 688 za, proti, zdržali sa prijatá. Kompromis 76 za, proti, zdržali sa prijaté. Sedem nula osmička za, proti, zdržali sa zamietnutá. 709 za, proti, zdržali sa prijatá, 710 za, proti, zdržali sa prijatá, 711 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 714 za, proti, zdržali sa prijaté. Nie? Dobre. Môžeme si skontrolovať 714. otvorem hlasovanie. Končím hlasovanie. And it was rejected. Amendment 7. Pozmeňovací návrh 7.1 eh, eh, 714 za, proti, e, zdržali sa 716 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 717 za, proti, zdržali sa prijaté, 718 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 719 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 720 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 721 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 77 za, proti, zdržali sa prijaté. 7-3-0 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 7-3-2 za, proti, zdržali sa prijaté, 7-3-3 za, proti, zdrželi sa prijaté, 4 za, proti, zdrželi sa, to si skontrolujeme. Uh, the vote is closed. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 735 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 737 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 78. 7 si chcete preveriť. Dobre. Takže elektronicky si oberieme 737. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Mali ste pravdu. Kompromis 7-8 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 7, 740 e, za, proti, zdržali sa prijatá. 741 za, proti, zdržali sa prijaté. 742 Nechcete si skontrolovať 7, 141 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 7, 4, 2 za, proti, zdržali sa rovnaká väčšina. 7, 4, 3 za, proti zdržali sa prijaté, 744 za, proti zdržali sa prijaté, 745 e, za, proti zdržali sa zamietnuté, 746 za, proti zdržali sa prijaté, 747 za, proti zdržali sa, to si preveríme. 747. Končím hlasovanie. Charles Tajnok rozhoduje. Je to prijaté. Ďakujem. 7, 4, 8. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Vidíte, aký Významný môžete byť, keď si zabudnete hlasovaciu kartičku. 749 za, proti, zdržali sa prijaté. Oddelené hlasovanie e, k 750. Hlasím, hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 751 za, proti, zdržali sa prijaté. 751, 752 za, proti, zdržali sa prijatá, 753 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 754 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 79 za, proti, zdržali sa prijaté, 761 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Elektronicky hlasujeme o 761. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 763 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 762 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 765 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 80 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté, zamietnuté. 778 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 779 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 780 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 781 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 78. Jednotku si chcete preveriť elektronicky, preverujeme 781. Končím hlasovanie. očakávam e, e, ospravedlnenie. 782, e, kto je za, 782 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. Trikrát sa pres- e, ospravedlňujem. 783 za, proti Zdržali sa zamietnuté 784. Chcete si to overiť? 783. 783 elektronicky. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Sedem, osem, štyri za, proti zdržali sa, zamietnuté 785 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 786 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 787, 788 za, proti, zdržali sa, to je prijaté 789 za, proti, zdržali sa, to si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Sedemsto deväťdesiat za, proti, zdržali sa prijaté. sedem deväť 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 7, 9, dva za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Oddelené hlasovanie o 793. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Nie. Takže 793. druhá časť e, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 7, 9, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 81 za, proti, zdržali sa prijatí. 802 za, proti, zdržali sa prijatá, 803 za, proti, zdržali sa prijatá. 804 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 805 za, proti, zdržali sa zamietnuté. na návrhy 806, 807, 808 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompro... E 8, e, 2, 1 e, bolo stiahnuté, 808, 819, 820, 822 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8, 2, 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 8, 2, 4. Osem, tri, deväť je teraz ďalší pozmeňovací návrh 840, 841, 843 a 844 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. Myslím, že to bolo zamietnuté teda. Mne sa zdalo odtiaľ, takže to bolo zamietnuté. Uh, amendment 8.4, 5.846 a 847 za, proti, zdržali sa. Tom ešte budeme hlasovať, elektronicky to skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromis 83 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 84 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmejúci návrh 854 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 855 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 85 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 86 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 861 za, proti, zdržali sa prijatý. 863 za, proti, zdržali sa prijatý. 864 za, proti, zdržali sa prijatý. 865 za, proti, zdržali sa prijatí, 866 za, proti, zdržali sa, o tom budeme hlasovať, 866, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Pozmenujúci návrh 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 52 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 60 za, proti, to si overíme. sa návrh 60, elektronické hlasovanie. Hlasovanie bolo ukončené. Pán Tenok, ako vy hlasujete? Nebolo to prijaté. No, takže to bezpredmetné pozmúci návrh 61. Za. Proti. Zdržali sa. To si skontrolujeme. 81. 61. 61. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 62 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 80, pozmeňujúci návrh 83 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 85 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 86 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 90 za, proti, zdržali sa. o tom budeme hlasovať ešte. Pozmeňujúci návrh 90. Vote is closed. A bolo to zamietnuté. Uh, amendment 91 uh, in favor. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 94. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 102 za, proti zdržali sa zamietnutí, 103 za, proti zdržali sa zamietnutí, Udelené hlasovanie o 104, prvá časť za, proti zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti zdržali sa zamietnutí, 105 za, proti zdržali sa zamietnutí, 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 107 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmeňujúci návrh 112, 113 za, proti, zdržali sa prijaté. 112 a 113, to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozrite návrh 114 za, proti, zdržali sa prijatí, 115 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 116 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 117 za, proti, zdržali sa prijatí. 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť pozmovúceho návrhu 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 123 za, proti, zdržali sa, prijatí. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 126 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 132. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 146 za, proti, zdržali sa, prijatý. Oddelené hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 147 prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa. Elektronicky si to overíme. Kompromis 16. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 159 za, proti, zdržali sa prijatí. 160 za, proti, zdržali sa, prijatí. 161 za, proti, zdržali sa, prijatí. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, hovoríme si to elektronicky, kompromis 18, Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmúci návrh 168 za, proti, zdrali sa, prijatý. 169 za, proti, zdržali sa, no, nie som si istý, elektronicky si to overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 1 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti zdržali sa prijatí. 3 za, proti zdržali sa prijatí. 4 za, proti zdržali sa prijatí. 5 za,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 proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 16 za, proti, zdržali sa to si overíme. 16 si elektronicky overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 17 za. Proti zdržali sa. Prijatý. 18 za. Proti zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1 za. Proti zdržali sa. Prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, bol prijatý. 22 za, proti, zdržali sa, to si overíme, pozmeňujúci návrh 22. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa prijatý. 32 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 33 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa prijatý. 35 za, proti, to si overíme, 35, hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. 36 za, proti, zdržali sa prijatí. 37 za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 45 za, proti zdržali sa prijatí, 46 za, proti zdržali sa prijatí. Niekto nie je proti hlasovaniu en bloc? Nie. Takže ideme hlasovať en bloc. všetko od 9.3 až po 9.15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďakujem pekne. A opäť eh, hlasovanie bloc od Nie. Nie všetci súhlasia, takže musíme hlasovať jeden po druhom. 9.1. Za, proti, Takže 910 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz stanovisko výboru FAM. FAM 10. budeme hlasovať o bloku. Musíme prejsť jeden po druhom pekne. Mám 10 za, proti. Zdržali sa prijatí. Mám 13 za, proti zdržali sa prijatí. Mám 27 za, proti zdržali sa zamietnutí. Mám 27 To si overíme. Hlasovanie je ukončené. No to prijaté FAM 28 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 31 za. Proti. Zdržali sa prijatí. FAM 32 za. Proti. Zdržali sa prijatí.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 Dobre, to si overíme. 75 si overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. A ďalej som bol rád, aby sme hlasovali unblock od 1 až 91. Dobre, takže hlasujeme nasledujúcich pozmeňujúcich návrh 1 až 91, kto je za, proti, zdržali sa, ďakujem pekne. Tieto pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté. A teraz elektronické hlasovanie o návrhu uznesenia v zmenení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. si, nebolo prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Ďakujem pekne, že ste spolupracovali. Ja som e, viedol hlasovanie poprvýkrát. Pokračujeme 24.11. o 9. Salzburgu a potom 29. novembra tiež. Ďakujem za účasť. E, prerušujem zasadnutie.